Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, euh, bonjour. Nous avons euh, un agenda assez euh, chargé. Milí kolegovia, máme program, s ktorým dnes začneme, pretože 10 hodín spoločne s AFED budeme o 10. privítame nemeckého ministra Navrhujem teda dve, dva body medzi 9 a 10. Prvý to je bod to je rýchla informácia o, o misii CD v, CD v Ugande. K tomu bodu sa ešte vrátime. A potom predniesie E, stanovisko pani Hankis o protiteroristickej e, politike Európskej e, únie. Je to stanovisko, ku ktorému sa popoludne vyjadri APET. A pokiaľ ide o budúce zasadnutia, vo štvrtok do poludnia príjmeme belgického ministra ob obrany, ktorý nás bude informovať o zasadnutí rady, ktoré sa konalo včera. To boli ministri obrany, obrany a belgický minister obrany nás bude o ňom informovať. Pani Čenela, ktorá e, má na starosti otázky nešírenia, e, bude hovoriť predovšetkým o Iráne a Severnej Koreji. Bude to zasadnutie za zatvorenými e, dvermi. Budú tam delegácie pre Irán a pre Koreju Korejský polostrov. A zajtra spoločne s AFETom bude pani komisárka Georgeva prítomná na výmene názorov. Pokiaľ ide o misiu, ktorá sa uskutočnila v e, minulom mesiaci e, v Ugande. Tá misia pozostávala z Jeffreyho Van Ordena, Dojana Pašku, pána Duana a bol som jej členom aj ja. Počas tejto misie sme navštívili zariadenia v tábore Bianga, kde sa e, uskutočne výcvik somalských vojakov. E, to bol druhý kontakt kontingent somalských e, vojakov, ktorý pozostáva z uganskej e, armády, ako aj z príslušníkov misie e UETM. A boli sme v Kampale, kde sme sa stretli s predstaviteľmi uganských orgánov aj vojenských misií. Bolo to síce krátke, ale za to veľmi intenzívne stretnutie 140 e, e, príslušníkov európskych jednotiek je nasadených e, v Ugande. Nestojí to príliš veľa peňazí, ale má to veľmi pôsobivý dosah, predovšetkým pokiaľ ide o výcvik somalských vojakov, ale má to aj politický dosah na našich partnerov v regióne.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 orgány vyslovili veľkú spokojnosť pôsobením európskych e, jednotiek e, v súčinnosti s ugandskou armádou. Ale aj partnery Ugandy, ktorí sú zapojení do tejto citlivej e, oblasti Afriky, ako sú pochopiteľne Spojené štáty, ktoré prispievajú logisticky a finančne, potom Africká únia, ktorej e, nasadenie jednotiek v Somálsku je veľmi e, dôležité. A ďalej aj krajiny ako je Kenia e, a Džibuti, ktoré takisto sú zapojené do snahu o stabilizáciu v Somálsku. E, Európska únia sa prostredníctvom tejto misie stala účastníkom e, tejto e, veľmi dôležitej aktivity, ktorá má politické dôsledky a je potrebné v tejto činnosti pokračovať. Myslím si, že popri vysokej profesionalite európskych vojakov, ktorí sú nasadení v, Igande, v Ugande, môžem povedať aj to, že sme konštatovali niekoľko zlepšení e, v prvom rade, pokiaľ ide o výcvik somalských vojakov. Pochopiteľne e, voj, e, uganskí vojenskí predstavitelia, ktorí sú v prvej línii v Somálsku, nám povedali, že kapacity na e, výcvik e, somalských vojakov nie sú dostatočné, že sú slabšie, než sú kapacity na výcvik e, ich dôstojníkov. Preto je potrebné umožniť takúto takýto, takýto výcvik aj pre e, somalských amerických e, vojakov. Okrem toho e, prejav, bol prejavený záujem o, o ten reťazec, ktorý začína náborom budúcich e, somalských vojakov až po ich nasadenie v armáde. Európska únia v tomto smere e, musí byť zapojená do výberu a ich reintegrácie. To samozrejme predpokladá prítomnosť na <clears throat> území Somalska, čo e, vyvoláva isté obavy mnohých členských štátov. Je však poľutovania hodné, že Európska únia, ktorá sa Ehm, <clears throat> zaoberá predovšetkým výcvikom, nemôže byť zapojená už vo fáze výberu týchto kandidátov, e, pretože posledný kontingent somalských rekrutov, ktorí prišli do e, Ugandy, e, tá stovka musela z nich byť poslaná naspäť do Somalska, lebo lekárska prehliadka ukázala, že nie sú jednoducho schopní podstúpiť navrhovaný výcvik. Keby sa toto bolo uskutočnilo ešte pred ich náborom, tak eh, bolo možné sa vyhnúť mnohým problémom logistickej povahy. Čiže toto je eh, niečo, čo by sme mali v budúcnosti robiť. Samozrejme, uvedomujeme si aj eh, politické obmedzenia, ktoré sú spojené s revíziou používaných postupov. Teraz odovzdám, potom odovzdám slovo aj ďalším kolegom. Máme tu tajomníka podkomisie, ktorý vypracoval správu. Táto správa vám je k dispozícii. E, pokiaľ ide o mňa, ja považujem túto misiu za veľmi úspešnú a skutočne ma e, veľmi prekvapil pomer medzi nákladmi a účinnosťou, pretože skutočne pri pomerne nízkych nákladoch sme mohli zrealizovať misiu, ktorá nám umožnila byť prítomný v zaujímavej zóne a Somálsko samozrejme je už predmetom záujmu Európskej únie, pokiaľ ide o e, piráctvo, ale sedeli sme pri stole s Afričanmi, Američanmi, OSN a myslím si, že to je veľmi dôležitá pridaná hodnota pre Európsku úniu. E, to je môj názor, možno, že kolegovia budú rezervovanejší, ale ja si myslím, že to bola veľmi dobrá misia a bolo by potrebné pokračovať v podobných aktivitách a predovšetkým pokiaľ ide o výcvik, pretože e, ten e, výcvik somalských dôstojníkov je veľmi dôležitý. Myslím, že sa mi podarilo veľmi jednoznačne E, poukázať aj na záujem ugandských e, civilných a vojenských predstaviteľov, ako aj predstaviteľov e, hlavného štábu uganskej armády o naše pôsobenie. Uganda je v prvej línii riešenia krízy a je potrebné podporiť úsilie, ktoré táto krajina vyvíja a to úsilie musia poskytnúť aj ďalšie africké krajiny, ktoré musia poskytnúť Ugande veľmi účinnú podporu, pretože Uganda a Eh, je v prvej línii a musí znášať najväčšiu ťarchu. Eh, a eh, pán Van Orden, ktorý bol takisto účastníkom tejto misie, by takisto chcel niečo povedať. Ďakujem pekne, pán predseda. Musím povedať, že to bola veľmi dobrá návšteva, veľmi dobre organizovaná a bolo to veľmi príjemné. Myslím, že najhoršie na tej misii bolo tá situácia v tejto krajine. Sú tam určité občianské nepokoje v Kampale a neuvedomili sme si to, keď sme tam boli, nebolo to vidno, ale boli tam určité problémy, keď sme odišli. Uganda je teraz skutočne e, z tohto dôvodu aj sa o nej veľa píše. Myslím si, že keď sa pozrieme na túto misiu, tak sú tu také tri, alebo najmenej tri elementy, prvky, na ktoré by sme sa mali sústrediť. Predovšetkým tu ide o otázku výkonu našich vojenských jednotiek. Nevšimol som si tam, nevidel som tam žiadnych európskych vojakov, videl som tam španielských vojakov a ešte vojakov z iných eh, členských štátov, ale určite som tam nevidel žiadnych európskych vojakov. A ak sa chceme vyjadriť k tomu, čo tam vlastne robia, tak nemusím ani hovoriť, že ozbrojené zložky ktorejkoľvek z našich krajín, ak e, už sú nasadené, tak to robia vysoko profesionálne, a veľmi organizovane, takže som vôbec nebol prekvapený, že som tu videl veľmi dobrý výkon vojakov európskych štátov. Takže vôbec ma neprekvapilo, že to bolo skutočne veľmi dobre zorganizované a ich nasadenie je veľmi dobre. Samozrejme to školenie vojakové veľmi základné, robí sa v úzkej spolupráci s e, predstaviteľmi Ugandy, kde sú vojaci vlastne sa dostanú do Somálska a potom sa dostanú do odlahlejších častí tejto krajiny a najprv sa musia naučiť veciam základnej hygieny, pretože to sú skutočne také základy tohoto vojenského výcviku, takže o takejto úrovni výcviku vlastne hovoríme. Samozrejme, e, je tu aj snaha uh, pracovať aj s, s výcvikom na úrovni poddôstojníkov, ale samozrejme Nemôžeme čakať, že získame vojakov alebo vycvičených vojakov z čistého neba, takže musíme mať výcvik. Takže prvá vec je účinnosť tejto misie a úspech tejto misie a druhý aspekt, ktorom by som chcel hovoriť samozrejme aj úloha Európskej únie ako takej. ja to, chápem tak, že to, ide tu operáciu, ktorá mala pôvodne byť výcvikom a za španielského predsedníctva sa táto misia zriadila potom v Ugande, pôvodne to bolo Djibouti. A samozrejme treba povedať, že úrady a predstaviteľia Ugandy sú spokojní, že tento výcvik sa koná práve tu. Samozrejme, ako to býva s týmito misiami, nie je tu rôzny, žiadny dôvod na to, aby Európska únia sa v tejto veci nejako viac angažovala. Samozrejme, vojaci a tento výcvik je vlastne robený na základe toho, že je to platené Spojenými štátmi americkými a je tu táto finančná podpora zo strany Spojených štátov amerických, takže aj logicky tento výcvik sa vlastne mm, robí pod záštitou Spojených štátov amerických. A nie je tu skutočne žiadny dôvod na to, prečo by mala Európska únia tohoto výcviku. Samozrejme, hovoríme tu o tzv postup alebo prístup Európskej únie, komplexnom prístupe Európskej únie, ale myslím si, že nemôžeme uvažovať týmto smerom, pretože už zo skúsenosti a z minulosti vieme, že vždy, keď sa naše jednotky angažovali v posledných dekádach, tak vlastne z tohoto čerpáme to pochopenie, keď hovoríme o tomto komplexnom prístupe Európskej únie. Delegácia Európskej únie v Kampale ani nenavštívila, pokiaľ ja som informovaný, informovaný túto vojenskú misiu. Takže to je skutočne všetko, čo môžem povedať k tomu komplexnému prístupu Európskej únie. To už hovorí samo za seba. Takže to bolo určité zlyhanie a nemyslím si, že tu je nejaký konkrétny dôvod na to, aby Európska únia skutočne týmto spôsobom sa angažovala do takýchto misií. A ten tretí aspekt, element, že o čom to vlastne celé je, mať takéto vojenské operácie v Somálsku. My sme vôbec nešli do Somálska, takže sme sa spolehali na to, čo nám povedali ostatní o tejto situácii v krajine. Avšak mm, to, čo sme sa dozvedeli, sme sa dozvedeli od predstaviteľov Ugandy, že misia Amasom bola dosť ne, na túto úlohu nepripravená. Je tu mandát OSN pre 12 tisícové obsadenie vojakmi, ale to sa tento limit sa nikdy nedosiahol a predstaviteľi Ugandy hovoria, že by potrebovali až 20 tisíc vojakov na to, aby mohli vôbec vykonávať túto činnosť efektívnym spôsobom. Takže skutočne ide tu o neprimeranú operáciu zo strany OSN. Africké národy sa takisto sa takisto angažujú. Máme tu aj jednotky z Amisomu v Ugande, Burundi. A jeden z argumentov, ktorý sa tu používa alebo uplatňuje, je aj miera výška platu, ako musia zaplatiť vojakov OSN alebo z EÚ, čiže neočakávajú, že by to platili, že by platili týchto vojakov v takej miere, ako sú zvyknutí v pomeroch, keď sú nasadení za, ako jednotky mierov jednotky OSN. Takže to, čo sme tam videli a to, čo sa očakáva od, týchto, od tejto misie, tak aj podobne, to nie je celkom v súľade, tak ako sme to očakávali. Viacero z týchto vojakov sa potom stratilo, prestalo pôsobiť, napriek tomu, že boli, že boli vycvičení. Takže ja to vnímam tak, že momentálne už ten proces je oveľa efektívnejší, pokiaľ ide o platenie vojakov a týmto si ich môžu aj udržať. Ale nevieme, do akej miery ten ich výkon bude efektívny, keď sa vrátia do Mogadišu, či skutočne budú integrovaní do akých iných jednotiek, ktoré už tam boli nasadené, alebo či operujú, alebo či tam pracujú ako, nejaký vycvičen, ako nejaká vycvičená jednotka o samote. To všetko sú veci, ktoré nie sú jasné, avšak treba si uvedomiť, že situácia v Mogadišu je veľmi vážna. Potom je tu aj vzťah súvisí to trochu aj s tým zvýšenou mierou pirátstva. Na to treba takisto upozorniť, takže zdá sa mi vám predseda, že áno, táto misia, alebo tento náš, táto návšteva bola veľmi zaujímavá, bol to dobrý náhľad na to, akým spôsobom tam angažujeme a vlastne môžem len zablahoželať, že sme sa nám tam podarilo pod španielským velením tam rozmiestniť bojové jednotky. Samozrejme funguje tá ich činnosť veľmi dobre ale pochybujem, že Európska únia by sa tam mala nejako skutočne angažovať. Myslím si, že to je jedna z tých misií, kde by sme ani nemuseli byť. A tá operácia v, v Somálsku to je niečo iné, ale súvisí to s týmto. Samozrejme, to nás znepokojuje. Eh, Ďakujem, Jeffrey. Eh, Myslím si, že zázrak politiky spočíva v tom, že keď sa vychádza z rovnakého konštantovania o tejto misii, závery môžu byť úplne protikladné ale ja vidím tú misiu skutočne ako veľmi užitočnú a pokiaľ ide o NATO e, a pôsobenie jednotiek v tejto krajine, tak ako v iných krajinách, je veľmi dôležité. Je tam predbežne 140 e, príslušníkov európskych e, jednotiek a nevkladú veľký, veľkú záťaž na európsky rozpočet a myslím si, že vykonávajú robili dobrú prácu. No veď práve na to sa e, stiažujem, že nemajú na sebe nejaké modré nálepky e, a pokiaľ vy e, odlepíte túto modrú nálepku, tak myslím si, že tam nenájdete niečo veľmi zásadné. Dobre, teraz sa vrátime k bodu, ktorým je ďalšie. Suivi ensuite opérationnel de ces recrues to je ďalšia práca s e, novoprijatými alebo s náborom e, týchto príslušníkov. Ja by som chcel využiť túto príležitosť, pretože kolegovia, predovšetkým zo, zo zelených, veľmi často hovorili o potenciálnom nábore e, rekrútov, ktorí ešte nie sú plnolety. A toto je problém, ktorý sme otvorili v diskusiách so všetkými zodpovednými osobami a e, oni e, zdôrazňovali, že pokiaľ sa zistí, že ide o nábor rekrutov, ktorí sú možno nevhodní z hľadiska lekárskeho alebo nie sú plnoletí, tak títo budú e, odmietnutí. Toto je, e, bolo veľmi dôležité, pretože táto otázka sa v našom parlamente často opakovala. Pán Benge. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel som položiť niekoľko otázok, ktoré už položil pán Van Orner na miesto mňa, ale som naozaj veľmi spokojný s tým, ako sme tu otvorili niektoré skeptické aspekty nášho zapojenia. Ale prvom rade vás chcem pochváliť za to, že ste zorganizovali túto misiu, pretože je to naozaj mimoriadne dôležité. A tá správa je tiež veľmi komplexná. Bolo veľmi zaujímavé vypočuť si ju. Takisto sa domnievam, že je veľmi dôležité, aby sme boli priebežne informovaní o týchto ďalekých misiách, ktoré sa realizujú a nemali by sme na ne zabúdať. To si vyžaduje ustavičné politické zaangažovanie a podporu. A takisto si to vyžaduje aj rozhodnutie stiahnuť misiu, ak nemá nejaký zmysel. Neviem, či sme tak ďaleko podľa toho, čo ste povedali o tejto misii. Musím povedať, že to bola veľmi inšpirujúca misia a myslím si, že môžeme ďalej na nej stavať. Chcel som poukázať na problém pirátstva. A chcel som poukázať na to, či je vôbec vhodné hovoriť o sociálnych a ekonomických koreňoch tohto problému. pretože to je veľká časť somalského obyvateľstva, ktorá sa živí pirátstvom. Nemali by sme sa zameriavať iba na rušivý účinok na medzinárodný obchod, keď hovoríme o pirátstve, ale Naozaj by sme sa ako Európska únia mali pozrieť na to, čo spôsobuje toto piráctvo a kam plynú potom zisky z piráctva. Veci sa v africkom rohu naozaj menia eh, pretože sme tam prítomní a jednoducho rôzne misie majú rôzne dôsledky. A po druhé, kedykoľvek sa vyberieme na kontrolu našich misií, a keď sa pozrieme na to, čo tam robia Spojené štáty a iné štáty, mali by sme to všetko vnímať v súvislosti s tým, aké možnosti má aj Africká únia a ako môže prevziať svoju zodpovednosť alebo svoj diel zodpovednosti. Preto e, treba viesť rozprávu s Africkou úniou o stratégii, o rozvojovej stratégii, o vojenskej stratégii, o bezpečnostných aspektoch pretože aj Africká únia by tam mala byť veľkým hráčom a mala by prevziať na seba viac zodpovednosti za to, čo sa deje v Afrike. Ďakujem veľmi pekne za túto správu a za túto misiu. Myslím si, že by sme mali pokračovať v našej práci v tomto regióne. Ďakujem veľmi pekne. Merci beaucoup. Je, je prends le... Ďakujem. Ja beriem na vedomie to, čo ste povedali o Africkej únii. Skutočne pripravujeme rozprávu na túto tému, ktorá sa bude konať 30. Eh, júna v Sede a mali by sme na nej hovoriť o možnosti oblastiach partnerstva, predovšetkým e, v oblasti vojenskej s Africkou úniou. Samozrejme, sem musia e, vstúpiť aj uganské vojenské, vojenské orgány, pretože e, tieto sú zapojené aj v Somalsku a je potrebné, aby e, k tomu prispeli aj ďalšie africké krajiny. My sa pokúsime na 30. júna zorganizovať zaujímavú diskusiu. Pán Pašku, ktorý bol takisto členom tejto delegácie, bude hovoriť ako ďalší a potom prejdeme k ďalšej téme, lebo to musíme vybaviť do 10. hodiny. A naplne súhlasím so záverom správy v tom, že toto je veľmi užitočná operácia, ktorá e, prebieha s podporou pomerne malej sumy peňazí, ale je nevyhnutná. A mám taký pocit, že všetko už bolo viac menej zariadené, ale predsa len mám niekedy problém pochopiť, e, že prečo kritizujeme, keď sa EÚ nezapája, pretože nie je schopná sa zapojiť, ale keď sa zapojí, tak hovoríme, že to nie je buď dostatočné, alebo že to nie je úloha EÚ zapájať sa tam. Mali by sme začať od reality a mali by sme naozaj oceniť e, to, čo vidíme. E, mali by sme sa skutočne snažiť vidieť hodnotu toho, čo sa robí ale sú tu aj iné aspekty e, obranej bezpečnostnej politiky, ktoré by sme mali prediskutovať, ale v tomto prípade podľa mňa je toto dobrá hodnota za um, vynaložené peniaze. Ďakujem. Merci. Donc à mon tour pour Ďakujem. Ja by som chcel záverom tejto diskusie poďakovať Jofrenovi eh, a aj pánovi eh, poslancovi Pašku za ich účasť, eh, ktorí prejavili veľkú odbornú spôsobilosť podľa, počas tejto misie. Bolo to veľmi príjemné a skutočne prispeli expertným aj intelektuálnym potenciálom k úspechu úspechu tejto misie. E, možno hovoriť o veľmi kvalitnej návšteve v teréne. Ďakujem aj za organizáciu tejto návštevy a ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa účinne pričinili o úspešnosť tejto návštevy. naozaj bola veľmi intenzívna, veľmi dobre zacielená a myslím si, že sa na nej prejavila vysoká odborná spôsobilosť. Teraz prechádzame k ďalšiemu bodu nášho programu. To bude diskusia s pánom Vestevele a bude sa hovoriť o stanovisku e, výboru CD, pre, e, pokiaľ ide o, o boj proti e, terorizmu. Potom pán, bude hovoriť pán Geller E, takže Michal, keby si nás mohol informovať o obsahu tohto stanoviska, tak e, budeme radi, lebo po obede o ňom bude rokovať výbor AFED. Ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňujem sa, že meškam, pretože lietadlo z Berlína vyletelo neskoro a museli sme trošku popresúvať program. Pani Ankeš tu naozaj nie je, ale požiadala ma, aby som odprezentoval jej stanovisko stanovisko k tomuto bodu bolo vypracované na základe e, spoločnej bezpečnostnej obranej politiky a zameriava sa na externé rozmery terorizmu a boja proti terorizmu. Správa sa zameriava na dôležitosť eh, boja proti terorizmu, na dôležitosť eh, celoeurópskej stratégie, ako aj vnútornej stratégie a na harmonizáciu eh, týchto dvoch stratégií. Potom je tu transatlantický vzťah a priame odvolanie sa aj na regióny, kde by mohlo dojsť teroristickým aktivitám. Dôležitosť globálneho rámca sa tu zdôrazňuje v súvislosti s OSN a takisto sa tu hovorí o potrebe koordinovať činnosti z NATO. Potom sa hovorí o prepojení medzi organizovaným zločinom, terorizmom a e, obchodovaním s drogami. Zdôrazňuje tu aj úlohu koordinátora boja proti terorizmu v EÚ. Pani Angeš sa domnieva, že sa pokusila e, zapracovať do svojho návrhu e, čo najviac pozmeňujúcich návrhov a spojila 5 z nich do jedného. Potom to boli viaceré pozmeňujúce návrhy, ktoré sa snažili kreatívne rozšíriť e, rámec pôsobnosti tohto stanoviska a pritom vôbec neboli spojené alebo boli iba nepriamo spojené s bojom proti terorizmu, predovšetkým za vonkajším rozmerom tohto boja. Hovorí, že nesmieme zabúdať na to, že hlavným cieľom politiky boja proti terorizmu je zachrániť životy nevinných ľudí. Nie sme v takom stanovisku, aby sme nejakým spôsobom zničili korene terorizmu. Pokiaľ ide o hodnotenie rôznych politík, musíme byť veľmi opatrní, najmä pokiaľ ide o pozmeňací návrh číslo 6 e, od pani eh, Latford a pozmeňujúci návrh 9 o pani Jeteneky, pretože tu sa hovorí o nezávislom eh, výbore, ktorý by eh, vyhodnocoval činnosť a politiky. Potom sú tu vážne obavy, ktoré sa týkajú týchto návrhov. Pani spravodajkyňa sa pýta, na základe čoho by tento výbor bol nezávislý, ak by bola metóda menovania členov tohto výboru, čo by bolo úlohou tohto výboru, bolo by to schváľovať alebo zamietať takéto menovania. A komu by sa zodpovedal takýto orgán? Preto žiada, aby toto nebolo podporené a vo svojich dokumentoch nájdete aj text piatich kompromisných pozmejúcich návrhov a výmene ich tu aj navrhujem. Ďakujem veľmi pekne. E, ďakujem, pán Pašku, sa prihlásilo slovo. Veľmi sručne moja skupina ma požiadala, aby som hovoril v mene skupiny, aby som podporil kompromisné posmenujúce návrhy. Ďakujem. Merci, Madame Lezing. Ďakujem, pani Lezing. Ja, vielen Dank. Áno, ďakujem veľmi pekne. Už na prechádzajúcich eh, rozhovoroch som spomenula, že veľmi ľutujem, že príčiny terorizmu ktoré väčšinou súvisia s chudobou, sa nepovažujú za prioritu v politike boja proti terorizmu. E, pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, vyplýva z nich, že aj iní poslanci by chceli poznať tieto príčiny terorizmu. Dúfam, e, že sa to zohľadní v ďalších pozmeňujúcich návrhoch. Takisto mi udrelo do očí, že mnohé pozmejúce návrhy sa kriticky vyjadrujú voči doterajším e, opatreniam boja proti terorizmu. E, predovšetkým pokiaľ ide o ľudské práva a slobody, ale e, pokiaľ ide aj o používanie politiky boja proti terorizmu. Myslím si, že táto kritika by sa tiež mala zohľadniť v správe. Ďakujem. Merci. Ďakujem. Chcel by ešte niekto vystúpiť k tomuto bodu? Mikael možno? S záverom? Áno, ďakujem veľmi pekne za podporu, ktorú tu vyjadril kolega Pašku v mene svojej politickej skupiny. Myslím si, že v kompromise 2 sme to aj všetko zohľadnili že treba bojovať aj proti príčinám terorizmu, nielen proti samotnému terorizmu, to je jasné. Ale toto stanovisko sa zameriava na špecifické aspekty politiky boja proti terorizmu. Zameriava sa aj na nástroje boja proti terorizmu a preto toto nie je to správne e, miesto na to, aby sme urobili hĺbkovú analýzu príčin terorizmu. Tu sa hovorí o podpore holistického a komplexného prístupu k boju proti terorizmu a tak ďalej. Myslím si, že keď sa zvolí takýto komplexný prístup, tak to znamená, že aj ďalšie politiky, ktoré má Únia v jednotlivých regiónoch a Eh, krajinách eh, tiež prispiejú k preventívnemu účinku eh, nášho boja proti terorizmu. Malo by to viesť k plodom našej práce. Ehm, myslím si, že je to taký komplexný prístup, ktorý zahrňa aj iné politiky, ale naozaj toto nie je to správne miesto na to, aby sme podrobne rozoberali všetky tieto ostatné politiky. Ďakujem. E, pripomínam, že v nadväznosti na diskusiu s pánom Vestavriu lektora sa bude konať okolo 11. spolu s AFETom sa potom znovu vrátime do konfigurácie CD a stretneme sa s pánom Kerch Kirchhoffom, ktorý má na starosti boj proti terorizmu v rámci Európskej únie. Teraz na 10 minút preruším naše rokovanie, aby sme mohli pripraviť spoločné zasadnutie s AFETom. Ďakujem. Ok, eh, colleghi, do immediatamente il benvenuto al eh, ministro. Dobré kolegovia, dovolte mi, aby som privítal ministra zahraničných vedí Gida Westerveleho. Je skutočne veľkým potešením, že ho máme medzi nami. Takisto by som sa chcel poďakovať pánovi Danšo za to, že si uvoľnil čas a že prišli aj z jeho podvýboru sem medzi nás a prišli si vypočuť pána ministra. A prišiel potom, ako sa v Afete odsúhlasilo odporúčanie ministrov pred stretnutím OSN v januári. Valné zhromaždenie OSN momentálne odsúhlasilo úlohu Európskej únie, kde Európska únia a členské štáty Európskej únie sa uznávajú ako veľmi dôležité pre spoločnú politiku. Je to skutočne veľký úspech európskej diplomácie. Musíme si to uvedomiť a musíme byť na to pyšní. A takisto prichádzame a stretávame sa aj po situácii v Magrebe, v afrických krajinách, v severných krajinách Afriky. Mali by sme na to reagovať jednotným hlasom, spoločnou reakciou a nie nejakými rozdelenými názormi. Aj prehlásenie pána ministra dnes bude o cieľoch Nemecka ako nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN vaša krajina sa snažila zvýznamniť Európsku úniu a podporovala jej členstvo v Bezpečnostnej rade. Podporujeme my túto iniciatívu z celého srdca a chceli by sme vypočuť viacero detailov, chceli by sme si vypočuť viacero detailov a viacero detailnejších informácií práve od vás. V tomto odporúčení, odporúčení nášho výboru, ako som už povedal, sme pobádali, aby reforma Bezpečnostnej rady OSN bola príležitosťou na vytvorenie stáleho miesta pre Európsku úniu a očakávame splnenie týchto cieľov. Dotedy by mali sme mať rotačný princíp predsedníctva, e, pokiaľ ide o nestále miesta v Bezpečnostnej rade. Tým, že máme málo miest, málo času, a skutočne je tu aj veľký záujem poslancov o to, čo nám chcete povedať, takže tým vám dám hneď aj slovo, ale najprv dám slovo pánovi Dančanovi. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som e, poďakovať za vaše privítanie. Neprekvapí vás to, čo chcem povedať. V prvom rade chcem e, hovoriť veľmi stručne, aby sme mali viac e, času na diskusiu, ale zrejme vás neprekvápi, že by som si vás veľmi rád vypočul, pokiaľ ide o libyskú záležitosť, pretože táto poznačila prvý pol rok tohto roka a e, takisto je dôležité dôležitý, dôležitá skutočnosť, že e, v tomto parlamente bola vyjadrená, bolo vyjadrené isté rozčarovanie, pokiaľ ide o úlohu, ktorú mohla Európska únia zohrať vo vzťahu k Líbii, predovšetkým pokiaľ ide o vojenské riešenie tejto krízy. Nás e, tu je veľmi veľa, ktorí podporujeme ambicióznu spoločnú obrannú a bezpečnostnú politiku, ale konštatujeme, že už niekoľko mesiacov dochádza k istému spomaleniu, ak to smiem tak jemne vyjadriť, tohto procesu a preto by nás veľmi zaujímal váš názor na spoločnú bezpečnostnú obranú politiku vo vzťahu k Líbii. Určite e, bolo prijatých viacero iniciatív, napríklad Nemecko-Švedská iniciatíva Pooling and Sharing, e, potom iniciatíva e, Weimarského trojku, trojuholníka Francúzsko-Polsko-Nemecka a zaujímali by ma vaše informácie aj o týchto jednotlivých iniciatívach a o tom, ako e, oživiť e, túto politiku, pretože zdá sa nám, že v súčasnosti je e, trocha oslabená a Skôr, než vám odovzdám slovo, by som chcel medzi nami privítať prítomnosť dvoch významných osobností, pani Cvetkovú, viceministerku pre obranu Bulharska, ktorá včera e, zasadala, ktorá sa zúčastnila zasadnutia e, Rady ministrov a pána a, a, a Damiana, ktorý je koptský biskup z Nemecka. Ďakujeme za vašu prítomnosť. Vieme, že že koptská menšina je e, predmetom veľkého záujmu a skutočne si ceníme vašu prítomnosť na rokovanie nášho parlamentu. Nech sa páči, pán minister. Pán predseda, cené dámy, cení páne, ďakujem v prvom rade za pozvanie a za príležitosť, že som mohol prísť medzi vás. Nemecko má teraz piate členstvo v Bezpečnostnej rade pred sebou. Sú to veľmi pohnutné politického hľadiska časy, pokiaľ ide o európske susedstvo. Máme pred sebou skutočne veľké zmeny. Pozrieme sa na arabské krajiny, týka sa to skutočne sever, severu Afriky. A máme spoločný záujem o to, aby naše susedské vzťahy s tými krajinami sa skutočne rozvíjali mierovým spôsobom. Avšak treba takisto povedať, že to, čo tam bolo započaté, čo tam začalo, ešte stále to nedosiahlo svoj cieľ, ešte stále to je iba, sú to prvé metre určitého procesu zlomu, ktorý momentálne vnímame a takisto si uvedomujeme, že tie možnosti takýchto riešení mm, obsahuje určité potenciálne konflikty. Tuto myslím predovšetkým na najnovšie správy z Južného Sudánu, zo Severného Sudánu alebo boj o moc v, na pobreží Sonoviny. Nemusíme ani viac spomínať. Avšak, ak sa pozrieme do minulosti, tak vieme, že to všetko trvá ešte iba málo dní. Máme tu aj teroristické hrozby v Afganistane, v Pakistane, v Pakistane a v iných miestach, nukleárne programy Iránu alebo aj Severnej Koreji, alebo výzvy, ktoré tu máme ohľadne pirátstva v krajinách rohu Afriky, ale aj humanitné katastrofy, ako napríklad vo východnom Kongu. Všetky tieto kríže a konflikty vyžadujú skutočne pozornosť Bezpečnostnej rady, ale podľa nášho pochopenia tej situácie je Bezpečnostná rada Spojených, štá- Spojených národov viac ako iba orgánom krízového manažmentu. Musí skutočne pozerať aj smerom dopredu, musí zabrániť konfliktom Ide tu aj o prevenciu, pokiaľ ide o zvládnutie globálnych víziev, ako napríklad um, to, čo súvisí s ochranou ľudských práv, ale pokiaľ ide o dopad klimatických zmien na ľudstvo. Musí v tom zohrávať dôležitú úlohu. Takto to my vnímame a v rámci tohoto vnímame naše členstvo v Bezpečnostnej ráde. V tomto zmysle budeme aj konať. To je vlastne naše vnímanie v rámci ktorého by sme chceli prebrať predsedníctvo na obmedzené obdobie. Pri tvorbe globalizačného procesu podľa mňa musia Spojené národy takisto sa musia nejako novo definovať. A to je takisto dôležitá úloha, ktorú predovšetkým teraz za predsedníctva pána Dajsa na plenárnom zhromaždení budeme sa tomu venovať podľa mňa je toto celé predpokladom na to, aby Spojené národy mali aj v budúcnosti plnú mieru autority a akceptancie, ak OSN nezodcrkadľuje dnešnú realitu sveta alebo štruktúru reality sveta, tak si musíme uvedomiť, že musíme my ako členovia OSN preberať na seba určité zodpovednosti. Nede tu o národné záujmy, ktoré súvisia s reformou Spojených národov. Ide tu o to, aby OSN skutočne architektúru našej súčasnosti lepšie odzrkadlovali, ako to bol doteraz. Skutočnosť, že napríklad Latinská Amerika ako kontinent ešte nie je, stále, nemá stále miesto e, v Bezpečnostnej rade, alebo Afrika ako taká nie je, takisto nemá stále miesto v Bezpečnostnej rade, alebo napríklad, že Ázia je podreprezentovaná, podzastúpená v Bezpečnostnej rade. To samotné už ukazuje, že určitý zoradenie sveta po druhej svetovej vojne nie je jasne zastúpený a Nemecko je najväčším prispievateľom. Čiže musíme prebrať aj viac zodpovednosti na seba. Samozrejme, aj pokiaľ ide o obsah, aj tu sú určité výzvy, aby OSN skutočne dostalo svojmu poslaniu. Ide tu predovšetkým o, o dodržiavanie medzinárodného práva, aby mm, sa predovšetkým sústredili mm, jednotlivé štáty na ochranu ľudských práv. To je našim hlavným cieľom a to je podľa mňa skutočne veľmi dôležitý jav aj v kontexte globalizácie, pretože globalizácia ako taká sa momentálne neukazuje iba ako globalizácia vo vzťahu k hospodárstvu a ekonomike, ale takisto aj ako globalizácia, pokiaľ ide o hodnoty, názory, svetonázory, ale predovšetkým aj pokiaľ ide o hodnoty. A my, Európania, sa považujeme za komunitu, kde zdieľame spoločné hodnoty, tak aj v tomto kontexte máme pred sebou veľkú výzvu, pokiaľ ide o vnímanie alebo reštrukturalizovanie OSM v tomto zmysle. Preto je našim cieľom, aby aj Bezpečnostná rada v budúcnosti bola pripravená na tieto výzvy. My, Európania, sme bojovníkmi za multilateralizmus a pre nás je najdôležitejším skutočne tento záujem posilniť túto, tento charakter OSN. Pokiaľ ide o posilnenie zastúpenia Európskej únie v Bezpečnostnej rade. Už sú tu určité pokroky, ktoré treba zobrať do úvahy. Myslím tu napríklad na nové na nové zastúpenie e, týmu Catherine Eštonovej v OSN. Ešte stále to nie je to, čo sme si spoločne želali, ale ak si pozrieme napríklad diskusie na valnom zhromaždení v septembri, kde som bol osobne, tak vám môžem povedať, že skutočne sú to úspechy, ktoré musíme brať do úvahy a Európa možno niekedy inklinuje k tomu reprezentovať tie úspechy aj smerom dovnútra, ale myslím si, že toto je veľmi dôležitý úspech pre Európu a treba ho zvýznamniť. Je to viac než len nejaký politický úspech, ide tu skutočne o úspech z institucionálneho hľadiska pre Európsku úniu. Takže v Európe máme spoločný záujem po podpísaní Lisabonskej zmluvy, pokiaľ ide o spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku. Sú tu už viaceré úspechy, ktoré som spomenul, ktoré treba zdôrazniť. Hovorili ste tu napríklad o viacerých formátoch. Pán kolega, hovorili ste tu o tých formátoch 3X. Máme tu nástroj, ktorý máme tu ten Weimarský trojuholník, francúzsky, politický a nemecký minister zahraničných vecí spolupracujú týmto spôsobom, ale potom, čo sme v piatku v rámci tohto stretnutia pripravili túto konšteláciu, tak sme pripravili aj ďalšiu konšteláciu v Kaliningrade. Polský minister zahraničných vecí a ja spoločne s ruským ministrom zahraničných vecí a Myslím si, momentálne sa síce pozornosť sústredí predovšetkým na situáciu v južnej oblasti Stredomoria, ale myslím si, že ak chceme robiť skutočne komplexnú politiku zahraničných vecí, tak sa musíme pozerať aj na východných susedov. Nemali by sme na nich zabúdať. A práve v tejto ruskej enkláve má práve takéto stretnutie polského, nemeckého a ruského ministra zahraničných vecí dôležitú úlohu. Môžeme hovoriť o situácii v Bielorusku a to je podľa mňa proces, ktorý je viac než len nejakým symbolickým procesom. Podľa mňa sú to skutočne veľké úspechy, ktoré treba uznať a zobrať na vedomie. Máme samozrejme spoločné stanoviska. Nie vždy sa nám podarí dospieť spoločnému stanovisku. Našim cieľom je skutočne to, aby všetci členovia Bezpečnostnej rady brali na vedomie aj princíp ochrany. To samozrejme nenahrádza aj určité problematické miesta alebo problémy. Viete, že sme sa zdržali pri hlasovaní, pokiaľ ide o rezolúciu. Bolo to pre nás dosť ťažké. Rešpektujem samozrejme aj dôvody tých, ktorí hovoria, ktorí podporovali vojenské nasadenie, vojenské riešenie situácie. My sme boli presvedčení o tom, že by tu malo ísť skôr o politické riešenie situácie a myslím si, že aj tento postoj mal svoje argumenty a skutočne bol opodstatnený. Dalo by sa z toho vyvodiť, že nemecká zahraničná politika ak ju niekto označuje za menej aktívnu alebo nespolahlivú, tak to si myslím, že to je práve naopak. Naša zahraničná politika je, je veľmi aj plnohodnotná, napríklad tá situácia v Afganistáne, alebo takisto chceme spolupracovať na riešení situácií v Líbii. Chceme samozrejme ukončiť um, útlak zo strany Kadáfiho v Líbii. A toto želanie, kde si želáme nájsť nejaký nový začiatok, to odzrkadľuje želanie obyvateľov arabských krajín Severnej Afriky. Samozrejme, tieto zmeny chceme podporovať v polovici februára som v tejto situácii napísal aj list a spomenul som tam návrh transformačného partnerstva. Myslím si, že to je mm, to je situácia, ktorá sa týka predovšetkým miesto zahraničných vecí členských štátov Európskej únie, ktorí si tieto myšlienky osvojili. A znamená to, že musíme urobiť ešte viac ako len nejakú, ako mať nejakú kooperáciu, spoluprácu. Musíme jednoducho spolupracovať aj s tými krajinami, ktoré sa vybrali už smerom k demokratizácii. Ide tu viac e, než len o občianskú spoločnosť. Ide tu aj o nadácie. Ide tu o nezávislosť médií, rozmanitosť médií, ale ide tu samozrejme aj o to, aby tento demokratické zmeny v Tunisku, v Egypte, ale aj v Maroku a v Jordánsku, aby tieto demokratické procesy jednoducho skutočne boli ukotvené. Ešte stále tu neboli rozhodnuté určité záležitosti a je to stále iba začiatok toho dlhého behu, ktorý si bude vyžadovať veľa energie. Je teda úlohou nás všetkých Európánov, aby sme ich podporili nielen dobrými slovami, ale aby sme skutočne urobili jasnú konkrétnu ponuku, pokiaľ ide o partnerstvo transformačného charakteru. To sa týka obchodu, to sa týka investícií a povedal by som aj teda zo strany Európskej únie, že by sme mali naše vlastné trhy otvoriť e, produktom z týchto krajín, ktoré sa rozhodli pre demokratický proces. Aspoň mali by sme ich potvoriť. E, práve týmto spôsobom sa dá zabezpečiť určitá kontinuáta tohoto prelomu v týchto krajinách, či skutočne sa im podarí dospieť k lepším podmienkam, lepším životným podmienkam. Vieme veľmi dobre, že tu nejde iba o demokraciu, ale ide to predovšetkým o lepšie príležitosti na pracovné podmienky a na zlepšenie životných podmienok v týchto krajinách. Takže to je takisto cieľom našej zahraničnej politiky a mali by sme k tomu prispieť v kontexte politiky susedstva. Takisto by som chcel ešte zdôrazniť, že náš program, ktorý súvisí s predsedníctvom Bezpečnostnej rade, súvisí aj s týmito záležitostami, ktoré som spomenul. V júli napríklad klimatické zmeny ešte stále mne, sa mu nedostalo toľko pozornosti, ako si zaslúži a preto by som apeloval na to, aby sme sa v tejto oblasti viac angažovali, ale budeme takisto v rámci nášho predsedníctva v júli sa sústrediť aj na otvorenú diskusiu, nielen pokiaľ ide o klimatické zmeny a pokiaľ ide o medzinárodné, medzinárodnú situáciu, ale takisto sa budeme sústrediť aj pokiaľ ide o druhý bod, konkrétne pokiaľ ide o ľudské práva. To je z nášho uhla pohľadu situácia, ktorá súvisí nie len s arabskou Viarou a pokiaľ ide o globalizáciu, ale je to výzva, ktorá súvisí jednoducho s pravdivosťou a s pravdivým postojom k ľudským právam. Na včerajšej rade ministrov zahraničných vecí sme hovorili o posilnení politiky ľudských práv Čiže zasadili sme sa o spoločnú stratégiu na úrovni Európskej únie a podľa mňa k tomu patrí aj lepšia ochrana detí v regiónoch, kde sú ozbrojené konflikty. Budeme sa samozrejme aj v súčasnej rade venovať tejto otázke. Podľa nás to je nielen naša úloha ehm, ako úloha ľudí, je to naša povinnosť, ale takisto je to skutočne naliehavá záležitosť aj na úrovni týchto štruktúr. Samozrejme musíme sa vyjadriť aj pokiaľ ide o útoky na školy, na vzdelávacie inštitúcie musíme takéto um, útoky odsúdiť, pretože to sú vlastne útoky proti našej civilizácii, ale bohužiaľ musíme v tejto oblasti takisto ešte dostať našim záväzkom. A týmto sa už dostávam ku koncu môjho príhovoru. Samozrejme, budeme sa takisto aj venovať s dôležitým otázkam, ktoré súvisia s aktuálnou realitou. Počas môjho predsedníctva bude aj vyhlásenie nezávislosti Južného Sudánu. Samozrejme, sledujeme e, správy, znepokojujú nás, znepokojujú nás situácia v tejto oblasti a som skutočne rád, že ministri zahraničných vecí európskych štátov členských štátov Európskej únie sa jasne vyjadrili na adresu predstaviteľov tejto krajiny a myslím si, že musíme túto situáciu pozorne pozorovať a musíme sa vyhnúť nejakej eskalácii tohto konfliktu a je veľmi dôležité, aby Európska únia, ale aj Spojené národy skutočne bezprostredne a celkom jasne zaujali jasné stanovisko, pokiaľ ide o stiahnutie jednotiek a pokiaľ ide o e, umožnenie návratu civilného, civilnej populácie. To je takisto veľmi dôležitý bod, ktorý by sme chceli zdôrazniť. A týmto, dámy a páni, by som sa chcel ešte raz poďakovať za to, že ste ma pozvali mám dojem, že je to skutočne veľmi dôležité e, sa týmto otázkam venovať, ktorých ešte možno nemáme dosiahnutý koncenzus, ale musíme sa venovať týmto otázkam a nadvezovať na tie možnosti, kde sa dá skutočne dosiahnuť určité, určitá zhoda. Na včerajšom stretnutí ministrov boli odsúhlasené veľké sankcie pre Sýriu, Líbiu, Bielorusko a Irán. To je jasným signálom, že Európska únia skutočne to myslí vážne, pokiaľ ide ochranu ľudských práv a demok- podporu demokracie a že vnímame túto situáciu veľmi vážne a zasadzujeme sa o podporu takýchto základných práv. Ďakujem pekne, pán predseda a ctení kolegovia za vašu pozornosť. Teraz sa teším na vaše otázky a, na možné odpovede. Ďakujem. grazie, ministro. Kolegy, eh, seguendo la... Ďakujem. pekne ďakujem, eh, pán minister. Eh, podľa bežných zvyklostí budeme mať dve kola. Rečníkov najprv koordinátori, spravodajci a predsedovia pracovných skupín pre spojenie s OSN na, na, hlavne pán Lambsdorp. E, v tomto prvom kole dostanú rečníci vždy po dve minúty. Preto teraz e, poprosím rečníkov v tomto prvom kole. Najprv dostane slovo pán Brok. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V tomto podvýbore som sa neangažoval ako koordinátor, ale chcel by som sa vyjadriť eh, k tomu, čo ste hovorili. Vy ste hovorili o Bezpečnostnej rade OSN a o forme práce v OSN. Eh, vieme, že zastúpenie Európy sa nedá riešiť tým, že dvaja stáli členovia Bezpečnostnej rady ochotne odovzdajú svoje miesto, ale hovorili sme aj o tom, že by bolo veľmi dobré, keby tam bolo miesto pre Nemecko a bolo by to zmysluplné, aby sme využili aj členstvo Nemecka v Bezpečnostnej rade, tak aby sa to vnímalo aj ako krajina Európskej únie, a zastúpenie Európskej únie v rámci Bezpečnostnej rady OSN. Hľadáme tu zvláštne možnosti, ako posilniť naše postavenie v Bezpečnostnej rade OSN. La parola kolega Kreisdorfler. A teraz pán Kreisler-Dorfler. Eh, eh, pán predseda, chcel by som vás pozradiť v mene skupiny SAD. Chcem vás pozdraviť, pán minister. Eh, naozaj som rád, že tu máme tento čas na podrobnú diskusiu. Môžem iba E, potvrdiť to, čo ste povedali o reformách. A vieme takisto, že sa to neodohrá zo dňa na deň. Vieme, že to bude dlhoročný proces. Rozprávanie je nová napriek tomu. Už dnes a teraz tu musíme konať. Musím sa vrátiť v jednom bode, ale k Líbii. Áno, e, rezolúcii 1973 e, to je dôležité, áno, musíme sa angažovať. Angažujeme sa na mnohých miestach, o tom nie je pochybnosti, ale už vtedy začiatkom marca sme povedali, čo by bolo nevyhnutné, aby sme sa dohodli. E, potrebujeme tam mandát OSN, potrebujeme tam súhlas Africkej únie, potrebujeme e, žiadosť o revolučné e, síly v Líbii a tak ďalej. A potom došlo k akémusi zdržaniu a vyventilovaniu nie nemôžem úplne posúdiť, ako to e, celé dopadlo, ale tie revolučné procesy v krajinách, kde boli spustené, sa zrazu nezastavia. E, musíme to takto vnímať. Keď dojde k správnej konštelácii, nesmieme sa dostať na tú nesprávnu stranu. A potom je tu ešte požiadavka, aby e, Kadafi sa dostal pred Medzinárodný súdny tribunál keď sa dostane pred e, tento súd, e, určite povie, že nikdy neopustí Líbiu, preto sa nedostavia ani nikdy pre tento súd. to je jasné, že za žiadny okolnosti nebude ochotný opustiť e, Líbiu, ale jednoducho musíme nájsť spôsob, ako dostať Kadafiho pred tento medzinárodný súd. A naozaj by bolo dobre, e, keby som vedel, aké je vaše stanovisko, pán minister, a vôbec stanovisko Nemecka sa aj tejto otázke. Ďakujem veľmi pekne. A ďalším rečníkom je pán kolega pán, pán Lansdorf ktorý je predsedom pracovnej skupiny pre vzťahy pre, e, z OSN. Ja som predseda skupiny pre vzťahy z OSN, to je pravda. Ja som to menej liberálnej skupiny. Je veľmi dobré, že ste tu, pán minister, a je naozaj veľmi dobré, že si tu vymieňame názory o postavení tých krajín, ktoré nie sú stálymi členmi Bezpečnostného výboru. Myslím si, že o tom by sme mali častejšie hovoriť v rámci Lisabonskej zmluvy Takisto by sme mali pozvať britských a francúzských kolegov, ale aj portugalský kolega by bol naozaj vítaný. Takže som naozaj rád, že ste tu, je to naozaj veľmi dobré. E, jednu otázku položil už pán Elmar Brok, preto budem veľmi stručný, a to je, ako sa vníma e, Nemecko ako člen Bezpečnostnej rady, potom druhý bod. E, tento parlament od svojho vzniku uh, sa zaoberá e, princípom zodpovednosti za ochranu. Aj vy ste to hovorili o viacstranosti a v rezolúcii 1973 e, sme o tom hovorili viac e, Myslíte si, že to, čo sa teraz dosiahlo, je nejaký väčší pokrok v tejto oblasti? Alebo to, čo sa deje, je dobrým znamením pre budúcnosť? A posledný bod úplne stručne. Vidíte tu nejakú šancu, pretože by sa Bezpečnostná rada zabrala situáciou v Syrii a viedlo by to aj k nejakým dôsledkom? Uh, Viem, že sa viacerí vyjadrili už tejto otázke, ale e, predsa možno je toto iniciatíva, e, ktorou by sa chcel e, zaoberať príslušný orgán vo OSN. Len aby bolo jasné, pani Nejtis, koordinárka skupiny ALDE a pán Butikov za zelených. Ďakujem veľmi pekne. Vítam vás, pán minister najobdivohodnejšie v súčasnom členstve Nemecka v Bezpečnostnej rade bolo zrejme zdržanie pri rezolúcii 1973. A chcel by som nadviazať na to, čo povedal pán Brok. Ako by sme mali realizovať svoje členstvo v Bezpečnostnej rade tak, aby sme vystupovali jednotne ako Európa. E, ja si myslím, že to, ako sa správalo Nemecko, viedlo aj k izolácii e, Nemecka a v Bezpečnostnej rade a teraz to vyzerá tak, že tu máme aj piatého člena e, v Bezpečnostnej rade OSN. A ako vnímate vy ten princíp zodpovednosti na ochranu? Myslíte si, že je to dôležité a že to treba podporiť aj pre bezpečnosť a budúcnosť eh, vašho pôsobenia v Bezpečnostnej rade OSN. A pán minister, včera sa dohodlo na sankciách pre Sýriu, tie sa vzťahuje na pána Asada dva týždne to nebolo možné, pretože jednotlivé členské krajiny boli proti. Ktoré to boli členské krajiny a je to pravda, že vy osobne e, ste zabránili tomu pred dvomi týždňami, aby e, aj pán Asad bol braný na zodpovednosť? Toto prvé kolo otázok bude zo skupiny GUE pani Lursing. Netvrdím, že moja skupina plne súhlasí s tým, čo sa stalo pán Westervele. Mám prvú otázku, ktorá sa týka Líbie. Domnievate sa, že rezolúcia 1973 OSN poskytuje aj mandát na vojenský, vojenskú zmenu režimu? Ak nie, čo z vášho pohľadu to bude mať za následky priamo pre vás? Pán Westervele, vy ste sa viacka vyslovili za to, že E, Európska únia by mala mať v Bezpečnostnej rade jedno miesto. E, malo by to byť e, miesto navyše k tým dvom, ktoré tam už sú a malo by to byť to miesto, ktoré žiada Nemecko, alebo podľa vás by mala byť Európska únia zastúpená iba ako jedna únia a týkalo by sa to všetkých štátov EÚ. A potom je tu ďalšia otázka, ktorá možno nesúvisí priamo z OSN, ale vyslovili ste sa k nej na začiatku vášho vystúpenia. Akú úlohu podľa vás zohráva nadácia, politická nadácia v Egypte. A keďže ste tu teraz vy, chcela by som sa vás e, opýtať, Akú úlohu zohráva e, Normanová nadácia v Egypte? Ďakujem. Pán minister, nech sa páči, môžete odpovedať. Äh, Takže budem postupne odpovedať na vaše otázky, pán kolega Brok. Najprv by som chcel povedať, že spoločné európske miesto v Bezpečnostnej rade, to je cieľom nemeckej zahraničnej politiky a to je samozrejme aj cieľom nášho pôsobenia v rámci tohto reformného procesu Spojených národov. A preto možno ste pozorne počúvali, keď som hovoril Latinská Amerika, tam vôbec nemá stále miesto. Afrika takisto nemá stále miesto. Ázia je dramaticky podzas, podzastúpená, čiže majú málo miest a my, ktorí sme najväčším prispievateľom, tak by sme chceli preziať na seba väčšiu zodpovednosť. Úsilie Nemecka, pokiaľ ide o jedno permanentné miesto v Bezpečnostnej rade, naše úsilie o takéto miesto sme vždy vnímali ako určitý most, premostenie k spoločnému e, stálemu miestu v Bezpečnostnej rade za Európsku úniu. Čiže nejde tu o to, že by sme tu proklamovali nejaký národný nemecký záujem, ale od, v rámci tohto úsilia nám ide skôr o reformu OSN v zmysle posilnenia tejto organizácie. Ak Spojené národy, OSN, zostanú v rámci takej architektúry, akú majú teraz, tak stratia na význame, pretože tu budú iné formáty, ktoré postupne budú získavať väčšie právomoci, pokiaľ ide o rozhodovania. Pretože autorita OSN súvisí v sledujúcej miere od toho, do akej miery reflektuje udalosti v svete. Myslím si, že ešte zatiaľ stále máme taktovku pevne v rukách. Avšak do budúcna to už nemusí tak zostať. A ak sa pozriem napríklad na Brazíliu, kde tu ide o krajinu, ktorá skutočne zaznamenala hospodársky úspešný pokrok, ale takisto aj politický pokrok. Hovoríme v súčasnosti o demografickom rozvoji v Európe. Vždy hovoríme iba o takomto demografickom rozvoji v našich členských štátoch. Hovoríme o sociálnom zabezpečení a systému sociálneho zabezpečenia, o dôchodky, starostlivosť. Ale výzva pre Európsku úniu je úplne iná, pretože pre Európu je výzva demografický rozvoj v svetovom kontexte. Ako dlho bude trvať, pokým rýchlo sa rozvíjajúce krajiny budú chcieť kultúrne, politicky e, prebrať určité vedenie v globálnom hľadisku. Samozrejme, môžeme očakávať, že to tak bude. A to je skutočne dôležitá otázka, ktorá by nás mala zaujímať. My robíme chybu v Európe, že sa porovnáme stále iba medzi sebou. Jednotlivé členské štáty sami medzi sebou. Uh, a nezaujíma nás až tak, čo sa deje v globalizovanom svete. Teraz nehovorím o nejakom časovom rozpetí 50. rokov, ale skutočne o desiatkých rokoch, čo sa o 10 rokov stane a čomu budeme musieť čeliť. A preto je našim cieľom, aby sme mali spoločné európske trvalé miesto v Bezpečnostnej rade kontexte tejto rozpravy skúsených kolegov. Nemusím hovoriť o všetkých ťažkostiach. Tieto ťažkosti samozrejme súvisia s tým, že máme dva členské štáty Európskej únie, ktoré majú trvalé miesta, ktoré vôbec nepomýšľajú ani na to, že by sa vzdali týchto miest v prospech Európskej únie, hoci už Nemecko možno na to aj apelovalo, ale pravdepodobne to nie je dostatočné apelovanie. Ja to vnímam a treba to aj takto povedať. Uh, Samozrejme, treba vnímať komplexnosť tejto situácie, ale vieme, že situácia je skutočne komplexná, oveľa komplexnejšia a komplikovanejšia. Môžem formulovať náš politický cieľ, ale neočakávajte odo mňa, že teraz budem vám hovoriť o detailoch našich rozhovorov. Napríklad teraz som hovoril s predsedom Dysom a vnímam to, že on ako Švajčiar túto otázku a potrebu reformy OSN vníma skutočne tak ako ja, že sa snaží ju aj zverejňovať. Nesmieme zabúdať na to, že banky Moon teda nehovoríme tu teraz o banky Munovi, ale o predsedovi plenárneho zhromaždenia, ktorý skutočne musí byť aktívny, pokiaľ ide o zmenu takýchto štruktúr. Zopakujem to ešte raz na tomto našom stretnutí cieľom zahraničnej politiky Nemecka, pokiaľ ide o reformu OSN, nejde o posilnenie národného záujmu, ale ide o posilnenie OSN, ide o posilnenie a zmenu architektúry OSN, kde my, Nemci, aspoň my to tak vnímame, posilňujeme aj spoločnú ambíciu o dosiahnutie takéhoto trvalého miesta v Bezpečnostnej rade za Európsku úniu. Odzneli tu aj kritické pripomienky, pokiaľ ide o zdržanie sa Nemecka pri hlasovaní ohľadne rezolúcie 1973. Ja to beriem na vedomie, ale nesúhlasím s vami. A mm, napríklad naše stanovisko sa zatiaľ nezmenilo. Myslím si, že to je dosť ťažké rozhodnutie, ktoré sme to museli urobiť a stále e, sa vrátim iba k tomu výsledku, ak sa nad tým zamyslím, že sme urobili správne rozhodnutie. Od samého začiatku sme vsadili na politický proces a myslíme si, že nejaké vojenské intervencie sú a mali by byť posledným útočiskom, poslednou možnosťou. Pre mňa je skutočne dôležité v rámci zahraničnej politiky, aby sa Nemecko zdržalo nejakých vojenských intervencií. To je pre mňa ten politický kompas. A nestačí, aby som ako minister zahraničných vecí Spolkovej republiky Nemecka e, povedal vlastnému parlamentu, že sa zúčastníme na vojenských intervenciách iba preto, že to robia aj iné krajiny. Aj keď to robia naši najlepší priatelia. To jednoducho nestačí, takéto vysvetlenie musíme skutočne byť presvedčení o takejto skutočnosti. Ja sa nechcem zúčastniť na všetkých možných špekuláciách, ktoré tu ozneli. Tam skutočne e, viete, aké sú machinácie za tým. Ale chcel by som vás upozorniť na to, že aj predseda e, v Frank-Walter Steinmeier zdržanie sa podporil a podporil ho celkom verejne. Hovoríte, že to je jeho problém, ale ja by som povedal, že to je váš problém. Chcem iba sprítomniť túto situáciu a povedať, že ide o komplexnú, komplikovanú situáciu. Som presvedčený o tom, pán kolega, že samozrejme je našim cieľom, aby sme Kadáfiho a jeho podporovateľov dostali pred Medzinárodný súd. A to, o čom tu hovoríte, tak to je skutočne kľúčovým prvkom našej zahraničnej politiky, ale politiky e, riešenia tejto situácie politickým spôsobom, nie vojenským. A poviem to ešte raz aj vo vzťahu k ostatným kolegom z iných krajín. Ja rešpektujem každého, ktorý dospel v tejto situácii k inému výsledku ako Nemecko. rešpektujem to skutočne a myslím si, že každý má právo na takéto vlastné rozhodnutie, ale ja som presvedčený o tom, že Nemecko najneskôr teraz by bolo pravdepodobne už nejakej inej diskusii ohľadne tejto problematiky. A preto sa držíme toho, na čom sme sa, eh, na čom sme sa dohodli. Kontaktná skupina Líbia, kde sme my sami členovia na stretávaní sa tejto skupiny sa zúčastňujem aj ja v rámci generálneho sekretára NATO aj tam sa zdôrazňuje stále politické riešenie tejto situácie. A keď si napríklad pozriem na uznesenie Európskeho parlamentu, ak som ho správne prečítal, tak takisto mám pocit, že aj vy podporujete hlavne politické riešenie tejto situácie. Ja nie som presvedčený o tom, že je múdrou politikou teraz z jedného prípadu robiť nejaké precedenci pre ostatné krajiny. Myslím si, že to by bola veľmi vážna chyba. To, čo ste tu vy naznačili, že ako sa chcete vlastne správať v podobných prípadoch? To považujem takýto postoj za skutočne vážnu chybu. Ja sa na takom niečom nechcem zúčastniť. Ja som za odpovede, ktoré sú konkrétne a zacielené na konkrétne prípady. Nejaká generalizácia riešenia situácie v Severnej Afrike podľa Mota, Líbia a Sýria, a Jemen a Bahrajn. A potom možno ešte Irán k tomu tak kolegovia a kolegy, musím vám otvorene povedať, že táto situácia v jednotlivých krajinách je odlišná. Sa tu porovnávajú dve monarchie, Maroko a Jordánsko. Ak porovnáme iba tieto dve krajiny, aj tu je situácia veľmi odlišná. Ak sa pozriete na náboženskú autoritu Mohameda VI, ktorý potom čo dostal trón po Hasanovi II. od samého začiatku, chcel riešiť situáciu reformou, ktorá nezodpovedá našim očakávaniam, ale tak či tak ju spustil a započal. V pondelok som napríklad s jeho excelenciou hovoril o tejto situácii. Mám pocit, že sa usiluje o reformy. Ide tu o politické riešenie, je to reformný proces a to je e, cieľom aj nemeckej zahraničnej politiky nemôžeme e, vyvodzovať závery z nejakého, nejakého vojenského zásahu v jednej krajine a vytvárať z toho prezidencia aj predešné situácie v ostatných krajinách. Myslím si, že to nie je názor všetkých predstaviteľov sociálnych demokratov Európskeho parlamentu. To by ma znepokojilo. Ale veľmi dobre vieme, že si vo vašej otázke do istej miery vyjadrili aj zhodnotenie tej situácie, takže myslím si, že táto situácia je skutočne náročná. Avšak Nechcem vás presviečať o opaku, ale myslím si, že je dôležité, aby sme mali možnosť dospieť aj k opačnému názoru. Pán Grof Lambsdorff eh, sa vyjadril k uzneseniu Spojených národov. Áno, my sa snažíme aj v spolupráci s našimi európskymi partnermi eh, dospieť k tomu, aby sa Spojené národy a Bezpečnostná rada OSN zaberala aj situáciu v Sýrii Máme tu však aj stálych členov rady, ktorí sa vyjadrili trochu zdržanlivejšie, aby som to skutočne vyjadril diplomatickým jazykom. Momentálne vám nemôžem povedať, aké sú tu možnosti ďalších riešení. V sobotu som hovoril s ministrom zahraničných vecí Ruska a myslím si, že toto riešenie, o ktoré sa snažíme, je správne. Pokiaľ ide o zodpovednosť eh, ochrany, Musíme ju ako princíp pri, prijať, avšak treba zároveň povedať, že by to nemalo sa nejako zvrhnúť na intervencionizmus. To je rozhodujúci moment. Zodpovednosť ochrany sa musí držať jasných kritérií a skutočne nemôže znížiť tú latku, pokiaľ ide o vojenské intervencie. Tým sme sa dostali na šikmú plochu, kde sa z dobre mysleného úmyslu potom stane niečo, čo môže mať skutočne vážne následky. Pán kolega Bytikofer, ja som už odpovedal na väčšinu toho, čo ste spomenuli vo vašej otázke aj vy. Ja samozrejme zaujíma to, čo hovoríte a čo vás, ako vás informovali v Číne. To, že mm, ste boli informovaní aj takým spôsobom, ako ste to prezentovali, tak to je skutočne zaujímavé, ale hovorili ste tu o izolácii. Vy by ste sa mali skôr hambiť za vašich spojencov. Nie ja. No, neviem presne, čo tým chcete povedať preto hovorili, pretože hovorili ste o izolácii v rámci Európy, ale ja chcem povedať, že väčšina európskych členských štátov sa angažuje skôr vojenským spôsobom. A tu si myslím, že je to že máte na to samozrejme právo vyjadriť sa takýmto spôsobom ako predstaviteľ politickej skupiny, ale ak to teda môžem vnímať ako politika, politiku zelených Európskeho parlamentu, ale už som sa k tomu vyjadril skutočne na, v rámci iného bodu. Ale pokiaľ ide o Sýriu ako takú, tak by som chcel uistiť, že sme sa rozhodli, že budeme postupovať dvojfázovo, tak ako to urobili aj Spojené štáty americké. Najprv budeme mať katalóg sankcií pre Sýriu a v druhej fáze budeme mať ak to nepomôže, tak podporíme sankcie, ktoré by sa týkali aj prezidenta Asada. A e, viete, že v tomto zmysle sme potom aj konali. Včera sme dospeli k závažnému rozhodnutiu. Pokiaľ ide o otázku pani kolegyne Lösingovej, tak e, by som sa tu venoval iba jednému bodu, pretože ostatné som v podstate už mm, zodpovedal. Chcel by som vás poprosiť o pochopenie pokiaľ, že sa nechcem vyjadriť iba k úlohe jednej nadácie Friedricha Normana. Ja mám stály kontakt s predstaviteľmi všetkých politických e, nadácií a myslím si, že tieto majú veľmi dobrý vplyv, pokiaľ ide na rozvoj občianskej spoločnosti a preto by som sa chcel vyjadriť v mene všetkých týchto nadácií a chcel by som ich skutočne pobádať k tomu, aby sme využívali ich potenciál a potenciál ich možnosti aj v rámci krajín Severnej Afriky pokiaľ ide o podporu jednotlivých možností zmeny v občianskej spoločnosti, ktorú by mohli ovplyvniť pozitívnym e, zmyslom. Ďakujem pekne, pán minister. Ešte tu máme viacero rečníkov, ktorí sa prihlásili o slove a musíme teraz obmedziť ich rečnícky čas na jednu minútu a preto teraz dáme slovo pánovi Salafrankovi. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán minister, ďakujem pekne za vašu prítomnosť, že ste prišli medzi nás. Ja som, e, nie som Nemec a pokiaľ ide o zdržanie sa, to je možno dobre pre Nemecko, ale mám e, pochybnosti, či to je dobre pre EÚ. Ja si myslím, že e, Bezpečnostná rada by mala hlasovať v rovnakom smere a na budúce, keď sa vymete predsedníctva, bol by som rád, keby ste išli touto cestou. Um, Francúzsko povedalo, že si žila, aby bol pre eh, Blízky východ vymenovaný osobitný eh, vyslanec EÚ, ale baronka Aštanová k tomu o tom vyjadrila pochybnosti. Čo si o tom myslíte? Hovorili ste o Latinskej Amerike, o tom, že nie je zastúpená ako stály člen Bezpečnostnej rady, ale Nemecko povedalo, že bolo, je zapojené do EU-LAC a ja viem, že pani Ferrero Waldnerová ako prvá predsednička tejto nadácie so sídlom v Hamburgu e, pôsobila a ja viem, že vy ju podporujete. Chcela by som sa spýtať, aká je súčasná situácia a či plánujete podporovať rýchle zriadenie tejto nadácie. E, Teraz pán e, Vegenin za skupinu SAD. Ďakujem, pán predseda. Pán Vestevele, mimoriadne ma teší, že máme túto možnosť vymeniť si názory na túto veľmi dôležitú radu, ktorou je úloha Nemecka v Bezpečnostnej rade OSN. Skôr než položím otázku, by som chcel niečo povedať. Poprvé, myslím si, že sa milíte, ak si myslíte, že Nemecko by malo dostať väčšiu úlohu, pretože je väčším eh, prispievateľom. Myslím si, že toto nie je miesto, ktoré sa dá kúpiť, lebo je veľa krajín, ktoré by ponúkli viac peňazí. Toto kreslo je e, udelené e, za E, príspevok k úlohe OSN. A my ako socialisti sa domnievame, že v súčasnosti Nemecko veľmi neprispieva k takémuto silnému záväzku. A po druhé, pokiaľ, e, alebo keby mala Európska únia miesto, tak by e, vždy, nikdy, vždy, sa musela vždy zdržať, lebo sa nedokážeme dohodnúť na žiadnej dôležitej otázke. Čiže mám otázku, ako vy v prvom rade vnímate úlohu EÚ v rámci OSN? odrazen a po druhé, či je nejaký, nejaká otázka, v ktorej by ste si vy ako predstaviteľ Nemecka želali zohrávať osobitnú úlohu napríklad Cypru. Um, pán Vajge za skupinu no, Pán minister, srdečne... Pán minister, srdečne vás tu vítam. Ja nie som Nemec, ale uh, viem nemecky ale e, využijem predsa nakoniec e, svoj vlastný jazyk a hovorí hovoriť slovinsky. do rešitve. E, očitno je da je, da je e, točka meja Le chiedo, Weigel, le chiedo... Pán eh, kolega Weigel, asi sa budete musieť vrátiť k Nemčine. Zdá sa, že tu nemáme slovinčinu k dispozícii. No ale potom mi dáte viac času, áno? Lebo musím začínať od znova. Posledné dva prejavy amerického prezidenta nám ukázali, aký hlboký je e, ten problém na Blízkom východe. E, samozrejme, je tu otázka hraníc e, z roku 1967. To je tá základná otázka. Ale sú tu ešte aj ďalšie otázky, nielen táto základná otázka. Pýtam sa vás, či Európska únia tu má zohrávať e, nejakú úlohu v celom tomto procese, pretože momentálne nezohráva nejakú úlohu. Už aj pán Blair hovoril o tej úlohe Európskej únie a ďalší ľudia. Ja sa vás pýtam, ako sa bude Nemecko Eh, vyjadrovať k tejto otázke a tým sa vlastne vyčerpal aj eh, mne pridelený časť. Predseda, veľmi dobré. Teraz pán Schulz, opäť po nemecky. Eh, pán minister Westerwelle Momentálne sa nedá povedať, že by vás chválili na národnej alebo medzinárodnej scéne. A preto tento trialog v Kaliningrade je určite veľmi dôležitý. Toto mesto je dôležité aj v tom, že podpísalo na zoznam tých dôstojníkov, ktorí boli zastrelení v Katinskom lese. Chcel by som týmto vyjadriť, ako veľmi uh, nás ešte trápi minulosť. Vy ste sa tiež venovali riešeniu viacerých problémov, ale vy ste sa už dlhšie nevyjadrovali uh, k riešeniu týchto problémov, preto by ma zaujímalo, čo na to poviete vy. E, ďakujem, kolega Kovačev. Vítajte tu u nás. E, pán minister. E, Európa je na celom svete e, najväčším poskytovateľom pomoci tam, kde dochádza k prírodným katastrofám alebo k iným katastrofám a preto musím povedať, že sa veľmi snažíme, napriek tomu je politická váha celej Európy ešte veľmi malá a musíme toho ešte veľmi veľa urobiť, aby sme sa dostali na spoločnú líniu. Pokiaľ ide o akceptanciu Európskej únie na medzinárodnom poli. Je to pre nás mimoriadne dôležité. Moja otázka je v tejto súvislosti, ako vy spolupracujete s Európskou vonkajšou službou a s Lady Ashtonovou, aby ste dosiahli presne to, čo chceme dosiahnuť, tú spoločnú líniu v Európe, v čo najväčšom možnom počte otázok, pretože, ako kolegovia už povedali, zažili sme viaceré prekvapenia. Aby sme sa vyhli týmto prekvapeniam v budúcnosti, mali by sme mať e, túto e, spoločnú líniu. No a nakoniec e, by som chcel vyjadriť svoju veľkú radosť, že koaličná zmluva na strane 118 hovorí o spoločnom cieli, ktorým je ďalej budovať e, európsku armádu. A chcel by som sa pýtať, čo robí Nemecko e, v tejto oblasti. Dúfam, že Nemecko e, bude naďalej motorom európskeho zjednotenia v tejto oblasti. Teraz za socialistov pán podpredseda Pasku. Vítam vás, pán minister, ďakujem za slovo. Jeden z účinkov súčasnej krízy je, že sa dívame viac dovnútra a preto máme tendenciu e, posudzovať medzinárodné záležitosti e, nie na základe e, toho, aké naozaj sú, ale na základe toho, aký budú mať účinok na verejnosť. Preto si myslím, že toto je jedna z príčin, prečo Európska únia e, nemá konzistentnú a koordinovanú reakciu na to, čo sa deje ako by sme chceli mať. Budúci rok je volebný rok v mnohých krajinách Európskej únii buď prebehnú prezidentské voľby alebo parlamentné voľby. A za takýchto okolností e, rozmýšľam, či ste viac optimistický alebo pesimistický, pokiaľ ide o výsledok toho, čo sa deje na medzinárodné dianie. Predseda, ďakujem veľmi pekne. A teraz kolega, kolegyňa Brandner za zelených. Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ hovoríme o politickom procese, je to naozaj e, pekné slovo, ale aký bol naozaj váš návrh? Možno by ste to mohli upresniť. No a potom sme hovorili o Egypte a o Severnej Afrike. Pri poslednej návšteve ste sa stretli aj s Medzinárodnou e, radou pre ľudské práva. To ma sklamalo, pretože e, opäť ste sa stretli s ľuďmi, ktorí nie sú nezávislí, ale sú bábkami starého režimu a tým pádom ste znova legitimovali e, toto bábkové gremiu, namiesto toho, aby ste sa naozaj stretli s nezávislými organizáciami, ktoré sa zaoberajú ľudskými právami. Prečo ste sa s nimi stretli? No a nakoniec, aké bude vaše stanovisko k obnoveniu susedskej e, politiky? Tam treba viac peňazí. E, poskytnete viac peňazí, budete liberalizovať víza No a potom sa hovorilo aj o deťoch v ozbrojených konfliktoch, aká je zvláštna úloha Nemecka, pokiaľ ide o rezolúciu 1325 v OSN. Ďakujem veľmi pekne. predseda, ďakujem. Posledným rečníkom je pán Gala. Pokiaľ ide o medzinárodné konflikty, mám otázku. Čo si myslíte o poslednom prejave amerického prezidenta? hlavne pokiaľ ide o východiskové body e, konfliktu, ktorý vyplýva z hraní z roku 1967. No a potom, a e, aký máte postoj k hlavným dvom vyjednávačom, aký je ten postoj k EÚ a k Bezpečnostnej rade a budeme môcť ďalej podporovať Nemecko. V tejto súvislosti by som chcel vedieť, e, či si myslíte, že politické zjednotenie palestinčanov je možné a prispieje to potom k mierovému procesu alebo e, ťaží to mierový e, proces. No a nakoniec e, občas sa v parlamente hovorí, že Nemecko dosiahne takmer všetko, ale povedali by ste, že je tu aj existenčná zodpovednosť za eh, Izrael, keď eh, presadzuje tie svoje politiky, ktoré presadzuje? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A najprv by som sa chcel vyjadriť k nadácii pre Latinskú Ameriku. Myslím si, že pokiaľ ide o túto nadáciu, budeme mať veľmi významnú inštitúciu v Hamburgu. Ehm, bude tam nový predseda a nové vedenie. Viedli sme v Berlíne s nimi rozhovory minulý týždeň. Bude to veľmi ťažké. Pýtali sme sa, kedy táto nadácia bude môcť začať svoju prácu a hovorili sme aj o právnej forme, tak aby táto nadácia mohla čo najrychlejšie začať pracovať preukážeme tú potrebnú flexibilitu, aby sme im umožnili čo najskôr pracovať. E, takisto sme e, pracovali na zmluve, tá zmluva je k nahliadnutiu, slúbili e, sme tam 300 tisíc eur, čo je veľmi dobrý začiatok. Pokiaľ ide o vzťahy s latinskoamerickými štátmi, tie sú momentálne ťažiskom našej zahraničnej politiky, ale takisto tam máme aj strategické záujmy. Hovorili sme o Brazílii, ale je tam toho ešte o mnoho viac, čo sa dá povedať o týchto vzťahoch. Veľmi ma teší, že e, na základe návštev, zoberte si napríklad návštevu e, spolkového prezidenta e, pred minulý týždeň na latinskoamerickom kontinente, teda na základe týchto návštev je jasné, že Latinská Amerika zohráva veľmi dôležitú úlohu v Európe. Hovorí sa, že Španieli, Portugalčania majú veľkú zásluhu na vybudovanie mosta medzi Európou a Latinskou Amerikou, ale musím povedať, že tu nejde iba o kultúrne korenie, ale tu máme spoločné európske záujmy. Ide naozaj o veľké strategické partnerstvá, ktoré presahujú dejiny, presahujú hospodárske záujmy jednotlivých krajín. Hovorili ste už o otázke OSN, áno, to sme veľmi podporili, pretože to bolo súčasťou našej politiky hneď na začiatku, že k takému niečomu dojde, budeme podporovať túto prácu e, v čo najväčšej možnej miere. Pán Pán kolega, e, vy ste položili otázku toho, či by e, Nemecko malo mať stále kreslo Bezpečnostnej rade OSN, ale e, že sa to skôr vníma kriticky. Budeme pracovať na tom, aby naša práca v Bezpečnostnej rade bola čo najlepšia, aby sme vedeli aj prevziať medzinárodnú zodpovednosť, ale pokiaľ ide o príspevky, a výšku týchto príspevkov to je nemožno ignorovať my naozaj berieme e, svoje medzinárodné zodpovednosti e, veľmi vážne, ale to nasadenie nemôžno vnímať iba ako vojenské nasadenie. Máme tu medzinárodnú zodpovednosť aj e, v oblasti mierovej politiky, spolupráce a budovania vzťahov a sieti na celom svete. Nemecko je jednou z vedúcich krajín práve v tejto oblasti na celom svete a uh, Myslím si, že sa snaží riešiť aj celosvetové otázky. Nemecko je naozaj krajina, e, ktorá prispieva veľmi dobre k práci Bezpečnostnej rady OSN. Potom tu bola otázka, ktorá sa týkala úlohy Európskej únii na Blízkom východe, e, v mierovom procese na Blízkom východe. E, to je určite jedna z najťažších otázok. Tu ide o to, čo sa na záver ešte e, hovorilo o otázke hraníc z roku 1967. Musím povedať, že úloha Európy v mierovom procese na Blízkom východe najneskôr od čias, čo sme e, oživili kvartet e, moskovským vyhlásením, sa dá hodnotiť iba pozitívne. Moskovské vyhlásenie uh, prispelo veľkou mierou k obnoveniu mierových rozhovorov. To každý vníma e, presne takto. To, že došlo naozaj k týmto mierovým rozhovorom, môže pripísať aj Obamové snahe. A Obama nehovoril o hranici z roku 1967, ale hovoril o hraniciach z roku 1967 s dohodnutými odchýlkami dohodnutými výmenami jednotlivých častí územia. Takže toto treba zobrať do úvahy. A keď to nezoberieme do úvahy, tak nebudeme môcť hovoriť o hraniciach na Blízkom východe. Pre nás, Európanov, to nie je nejaká výnimočná pozícia. Zoberte si napríklad iniciatívu z februára v Bezpečnostnej rade OSN, ktorá sa týkala eh, politiky osídľovania. Tam sa aj hovorilo o tom, eh, v čom si nie je Európa zajedno, ale v tomto si je určite Európa zajedno. Viete, že to veto prišlo eh, zo strany Spojených štátov amerických, pretože Európa bola v tejto otázke zajedno. jedno pre nás, e, Európanov, nie je kritika politiky osídľovania nič nové. V Jeruzaleme som e, stál vedľa svojho kolegu Libermana a hovoril som o tejto otázke. Myslím si, že napriek tomu jednostranné kroky nie sú múdre, e, sú skôr kontraproduktívne. Pán Šulc sa pýtal na Kaliningrad. Áno, hovorí sa aj o takýchto otázkach sú naozaj mimoriadne ťažké tieto otázky a e, takisto sa hovorí o Transdnestrii, s ministrom zahraničných vecí Lenkom, s ministrom Moldavska sme hovorili piatok. Bol hosťom Vajmarského trojholníka Bydgošti a Hovorili sme o tom, ako riešiť túto otázku. Boli európsky ministri aj na návšteve v Moldavsku a jednoducho je to otázka zmrazených eh, konfliktov, ale nemali by sme tu hovoriť o zmrazených konfliktoch, mali by sme hovoriť o zmrazených riešeniach, ale aj v tomto sme určite v Európe zajedno. Pokiaľ ide o ďalšiu otázku a spoluprácu s vonkajšou službou Európskej únie, zabral som sa touto otázkou a každý, kto žiada e RT, by sa mal chvíľku zamyslieť nad tým, ako vôbec vznikla táto spolupráca a aké sú tam pracovné podmienky. Nie je to také jednoduché. Treba myslieť aj na úspechy. Menoval som už úspechy Bezpečnostnej rady OSN, ale chcem e, spomenúť ďalší úspech a to iniciatíve Williama Hejka a mňa v Srbsku. Ide o balkánsku otázku a o otázku Kosova a uznesenie Bezpečnostnej rade OSN. Táto iniciatíva viedla minulého roku k uvoľneniu napätia e, v danej oblasti. A to naozaj súvisí e, s vynikajúcou prácou Lady Ashtonovej, preto hodnotím e, spoluprácu s vonkajšou službou Európskej únie veľmi pozitívne. Potom, tuším, som už hovoril o všetkom až na jeden bod. A pán Pasku my hovoríme s mnohými zástupcami krajín, my hovoríme s mnohými organizáciami a osobnosťami, ktoré nie sú organizované v nejakých e, organizáciách a e, môžem vám povedať, že nemecký vplyv na politiku v Egypte bol naozaj braný veľmi pozitívne, takisto aj v Tunise nás sa vnímajú veľmi pozitívne za to, že podporujeme transformačný proces. Nemecko už žiadalo aj v parlamente príslušné finančné prostriedky a dúfam, že parlament aj odsúhlasí tieto finančné prostriedky. No a nakoniec vaša otázka. Môžem iba súhlasiť s vašou obavou a domnievam sa, že máte absolútnu pravdu, keď ste hovorili, že Európa momentálne sa príliš e, zameriava na seba a na svoje domáce problémy Lenže musíme čeliť e, aj problém, ktoré sa vyskytujú v iných regiónoch sveta. A to, presne to som sa snažil vyjadriť. Chcel by som zrušiť všetky pochybnosti, ktoré som vycítil medzi riadkami vo vašej otázke. Nie je absolútne nejaký dôvod mať pochybnosti o záväzku Nemecka v otázke vývoja Európy a Európskej únie. To je náš osud a to je naša túžba. O tom nemôže nikto pochybovať. A teraz mám to privilegium vyjadriť e, túto myšlienku pred predstaviteľmi toľkých európskych krajín. Môžete si byť absolútne istí, že vieme, že budúcnosť Európy je v Európe a v Európskej únii. Prebiehajú u nás diskusie, prebiehajú u nás rokovania, ale pokiaľ ide o nemeckú zahraničnú politiku, je absolútne jasné, že Európa, Európska únia nie je len v európskych záujmoch, ale je aj v našom národnom záujme. Ak chceme mať lepší život a chceme, aby naše národy a predovšetkým mladí ľudia mali lepší život. Preto by sme nemali akceptovať nejaké diskusie o opätovnej nacionalizácii. Celý svet sa globalizuje a našou reakciou doma predsa nemôže byť, že budeme všetko opäť nacionalizovať a že budeme brániť alebo blokovať práva a slobody v Európe. Keď už hovoríme o, o slobodnom pohybe tovaru a osôb v Európe. Ja som, dúfam, presvedčil európskych kolegov tu, aby sa k nám pripojili do tejto diskusie pretože vôbec e, netreba viesť tie rozhovory, ktoré možno prebiehajú v niektorých európskych hlavných mestách. Nesmiete mať nejaké pochybnosti o nás a o našich zámeroch. Ďakujem veľmi pekne. Kolegi, siamo dati molto al di là del tempo previsto. E, ďakujem veľmi pekne. E, my sme značne presiahli vyhradený čas. Uh, Pán e, minister musí, musel, musí odísť presne o 11.15 a teraz poprosím pána Danžana, aby sa takisto vyjadrili vám, pán minister. Ďakujem veľmi pekne za <clears throat> účasť na rokovaní zasadnutí tohto výboru a za vašu prezentáciu. Bien, chers collègues, nous allons reprendre nos travaux en format euh, CD. Eh, vážení kolegovia, navrhujem teraz, aby sme pokračovali. Prosím, aby ste sa pousádzali. Posledná časť nášho dnešného programu po vystúpení eh, pána De Kerkofa, ktorý je koordinátorom Európskej únie pre boj proti terorizmu eh, budeme ešte pokračovať, ale samozrejme ďakujem vám za vašu trpezlivosť, pretože sme sa trocha zdržali. Vy pred našim výborom vystupujete pravidelne, veľmi pekne vám ďakujeme a dnes e, sa zameriate na najnovší vývoj týkajúci sa Al-Qaida a e, smrti Bin Ladina e, Dámy a páni, prosím vás, e, už teraz e, sme sa oneskorili, oneskorili a prosím vás, aby ste sa usádzali. E, čiže budeme hovoriť o smrti Bin Ladina o e, aktivitách e, al kaidi predovšetkým v islamskom Magrebe, kde ešte stále je istý, e, kde sú ešte stále možnosti dôsledkov aj v Marakeši. Samozrejme, je to téma, ktorá sa týka aj prepojení na Spojené štáty. Zrejme nám nebudete môcť prezradiť citlivé veci, ale ale v nadväznosti na americkú operáciu v Pakistane e, zrejme e, bude e, potrebné sa zaoberať aj spravodajskými informáciami, ktoré sa počas tejto operácii získali napríklad v súvislosti s plánovanými atentátmi v niektorých európskych krajinách, ako to v skutočnosti vyzerá. A okrem toho aj e, z politického hľadiska tá skutočnosť, že Bin Laden sa nachádzal v Pakistane, či to má nejaký vplyv na spôsob, akým budeme pristupovať k dialogu s Pakistanom v oblasti bezpečnosti a predovšetkým v oblasti boja proti terorizmu. Čiže toto budú tie hlavné uh, témy, ktorými sa treba zaoberať a uh, potom po vašom vystúpení my e, zrejme sa budeme pýtať aj na to, ako e, v súčasnej Európe, v Lisabonskej Európe e, predpokladáme vývoj novej bezpečnostnej architektúry rok a pol po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy. A možno, že kolegovia budú mať aj ďalšie otázky, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, ďakujem vám za vaše pozvanie. S veľkým záujmom vždy vystupujem pred týmto týmto výborom. Otázky, ktoré dostávam, sú obyčajne pre mňa zdrojom na ďalšie rozmýšľanie. Ja by som chcela hovoriť o troch veciach. Poprvé, ako ste povedali, e, smrť e, Bin Ladina, to je jedna z nich, ale chcel by som hovoriť aj o to, aké dôsledky to má pre teroristické hnutie a ďalej aj e, aká je situácia, pokiaľ ide o Izrael, pretože od posledného vystúpenia došlo k zaujímavému vývoju v tejto oblasti a takisto možno o inštitucionálnom prostredí a o možnosti zmobilizovať všetky disponibilné nástroje, je na to, aby sme zaujali účinnú reakciu v mene Európskej únie. Skutočne, ten prvý bod, o ktorom by som chcel hovoriť, bol predmetom diskusí minulý týždeň 27 ministra vnútra. E, e, tá diskusia dospela k nasledujúcej analýze. Osama e, bin Laden, a teda jeho zabitie, to bol veľmi veľký úspech, pretože vyše 10 rokov sa podnikali kroky či úsilie na e, to, aby sa to podarilo. Symbolicky možno povedať, že Bin Laden bol už mŕtvý, e, v arabskom svete, pretože v to, čo sa dialo v arabskom svete, je dôkazom toho, že retorika Usamu bin Ladina nemala všeobecnú podporu v arabskom svete. Uh, prvom rade e, vyjadrujeme hlboký pocit e, respektíve konštatujeme pocit uspokojenia v arabskom svete, pretože e, terorizmus inšpirovaný Al-Qaidov je zameraný aj proti ehm, e, islám, islám, predstaviteľom islamu a zväčšia o tom mnohí zabití. E, pokiaľ ide o vyššie vedenie Al-Kaidy, je ešte príliš skoro na to, aby sme my konštatovali, a tu samozrejme odpovedám na vašu otázku, pokiaľ ide o spravodajské informácie získané po smrti Bin Ladina. Čiže ešte je príliš skoro hovoriť o tom, aké sú operatívne vsledky e, tejto akcie. Áno, sme v, e, dia, sme v spojení s e, americkými partnermi a bude tomu aj naďalej, ale skutočne ešte ťažko možno povedať niečo bližšie o ďalších e, dôsledkoch. Zdá sa, že to, čo sa urobilo v súvislosti so zatknutiami v Düsseldorfe, súviselo e, s aktivitami Bin Ladina, ale tu môžem povedať len toľko, že rok po roku e, sa e, Eh, objavovali takéto pokusy, ale najdôležitejšie je zistenie, že sa pripravovali útoky proti eh, prostriedkom verejnej obravy, pre, dopravy predovšetkým, pokiaľ ide o vysokorýchlostné vlaky, metra, ale aj ďalšie dopravné prostriedky, ktoré by mohli eh, byť veľmi ničivé, pokiaľ ide o ich dôsledky. A teraz e, je samozrejme potrebné využiť potenciál, ktorý tieto informácie ponúkajú V prvom rade by sme mali, by to malo posilniť e, odhodlanie pakistanských e, orgánov bojovať proti terorizmu. Tu myslím si, že netreba robiť žiadnu hlbokú analýzu, pokiaľ chceme zistiť, či tu išlo o neschopnosť pakistanských pakistanských orgánov, alebo či tu išlo o spolúčasť. Myslím si, že e, toto je niečo, čo e, je veľmi znepokojivé a je potrebné, aby sme vyvíjali väčší tlak na Pakistan s cieľom primiť ho e, k ďalšiemu úsiliu. Ale aj napriek tomu, že možno e, to e, vyvoláva vážne otázky o schopnostiach či ochote Pakistanu, predsa len treba uznať, že už 2 či 3 roky pakistanská armáda vyvíja obrovské úsilie a tisíce jej príslušníkov, ako aj príslušníkov policie, boli zabití práve v dôsledku akcií Talibanov. A Eh, ďalej je potrebné sa zaoberať aj tým, čo sa deje v Afganistane, pretože je potrebné, aby sa Afganistan a Taliban v podstate eh, dištancoval od Al-Kaidy a aby sa eh, posilnilo úsilie o zmierenie. Tretí prvok, a tu je ešte stále veľký otáznik, to je otázka, či smrť Bin Ladina po desiatich rokoch bude mať skutočne pozitívny vplyv na postoje amerických občanov kongresu e, vo vzťahu k spôsobu boja proti terorizmu. Zdá sa, že prezident Obama vyjadril pevné odhodlanie e, prejsť od Global War on Terror, e, prejsť k cielenejším akciám čo je e, prístup založený na policajnom vyšetrovaní a činnosti normálnych trestných súdov. E, Žiaľ, prezident bol v tomto nadšení e, zablokovaný, pretože potreboval na to podporu 50% a pokiaľ ide o rozhodnutia e, prijať e, väzňov z Guantanama na európskom území, boli s tým spojené veľké ťažkosti ale e, pokiaľ ide o rozhodnutia prezidenta Obamu, e, prijal veľmi dobré rozhodnutie, že, zakaž, že, sa, zakážu, e, že sa zakaže mučenie pri vypočúvaní väzňov. A nakoniec prezident dosiahol, čo potreboval, ale napriek tomuto pozitívnemu vývoju e, je potrebné povedať, že e, ešte to neznamená koniec Al-Kaidy ani koniec terorizmu E, možno, že by sme mohli zjednodušene povedať, že hrozba sa zmenšila, ale skutočnosť je taká, že tá hrozba je čoraz komplikovanejšia, hrozí z mnohých strán a vyžaduje si vysoké nasadenie spravodajských a policajných služieb. E, je veľmi zemepisne e, rozptýlená a pre nás je dôležité to, že v arabskom svete, napríklad v súvislosti s tým, čo sa deje v Jemene alebo v islamskom Magreme, tak tam Al-Qaida eh, získava, robí nábor nových členov a zdá sa, že eh, Al-Qaida v Iraku takisto ešte nezanikla Al-Shabaab v Somálsku je takisto e, príklad e, ďalšieho pôsobenia Al-Kaidy, ako aj e, stredoazijské krajiny, Tadžikistan a ďalšie krajiny Strednej Ázie. Čiže toto je ten prvý jav. Druhý jav to sú tí tzv. foreign fighters, to sú mladí ľudia, ktorí žijú v Európe, ktorí majú buď e, európske občianstvo, alebo sú príslušníkmi tzv. hotspots, e, ktorí e, prechádzajú výcvikom s cieľom vykonávať v našich krajinách atentáty. Sú to e, väčšinou afgánsko-pakistanské siete, ale aj Francúzi zatkli viacerých mladých ľudí, ktorí e, sú ich súčasťou. A pán Kvasiny e, povedal, že podľa neho je okolo 20 až 30 Francúzov v tej e, zóne Al-Kaidy, ktorí sú pripravení sa e, vrátiť do Európy a tu e, spôsobovať incidenty. Ide tu o tá, výcvikové tábory na afgánsko-pakistánskej hranici. Možno, že tento počet nie je veľmi vysoký, ale predsa len mu treba pripisovať význam. Naše sie nie je to nejaký obrovský, výcvi, obrovské, obrovský počet, ale Ide o osoby, ktoré sú prepojené prostredníctvom internetu a ktoré postupujú v šírení e, radikalizácie a e, čakajú len na vhodnú príležitosť na to, aby mohli aj v prípade menej rozsiahlých útokov zasiahnuť. Podľa mojich informácií ja e, i v Marakeši takisto sa prejavuje takáto e, radikalizácia v Štokholme sa napríklad jedna takáto osoba e, dopustila útoku počas vianočných e, nákupov. Potom sú tu ďalšie e, prípady, ktoré sa medzičasom zaznamenali. A je zaujímavé aj to, že internetové stránky, ktoré vyzývajú k džihadu, čoraz väčšmi používajú angličtinu, pretože v arabskom Číne nie sú až také veľmi úspešné a väčšinou sú to teda anglické e, texty. E, e, pôvodcom je jeden jemenský občan, ktorý veľmi účinne vyzýva mladých ľudí, aby zasiahli len čo môžu a kde môžu. Takže táto hrozba ešte stále zostáva pomerne vysoká a cieľené úteky, útoky, e, respektíve cieľené opatrenia v vo Francúzsku, v e, Spojenom kráľovstve a tak ďalej sú výsledkom e, vyšetrovaní a sofistikovaných metód spravodajskej činnosti A v blízkej budúcnosti nás očakáva 10. výročie útokov z, 11. septembra, takže musíme zvýšiť ostražitosť. Už som hovoril o arabskom svete, tu si musíme uvedomiť, že toto je veľmi e, dôležitá vec, ktorá sa deje práve v, vo vzťahu k tej e, retorike islamistov z posledného desaťročia a retorike al kaidi pretože v arabskom svete sa vyzýva skôr k nenasilnému postupu smerom k demokracii ale v dlhodobom meradle je tu takisto dobrá správa, čo znamená, že takáto demokratizácia môže prispieť k ekonomickému rastu, rastu zamestnanosti a môže prispieť k budovaniu dôvery verejnosti v právny štát. Toto je najlepšie riešenie, ako predchádzať terorizmu. Teraz niekoľko vecí, ktoré nás znepokojujú E, je to, že viaceré z týchto štátov, e, Egypt a Tunisko predovšetkom z veľmi dobrých dôvodov práve rozkladajú svoje spravdajské služby a e, vypúšťajú z väzení politických väzňov, čo je veľmi dobré, ale medzi nimi sú aj aktívni džihadisti, ktorí sa nedávno dopustili operácie v Tunisku a okrem toho v E, sú tam aj ďalšie e, osoby, ktoré sú veľmi dobre vyzbrojené a to veľmi sofistikovanými zbraniami, čo je dosť nebezpečné. Skutočne, pokiaľ ide o Líbiu a Jemen, to sú, e, štruktú, to sú krajiny so, s kmeňovými štruktúrami, kde džihadizmus má veľkú príťažlivosť ale toto je diskusia, ktorá prebiehala aj minulý týždeň a myslím si, že je potrebné, aby sme my zmenili našu reakciu, pretože stratégia prijatá v roku 2005 predpokladala uh, uh, isté kroky, ale my musíme pracovať predovšetkým v oblasti uh, prevencie a mimoriadne ma teší, že pani komisárka Malstromová, ktorá má na starosti vnútornú bezpečnosť, sa rozhodla vynaložiť zdroje a prostriedky na posilnenie v tejto oblasti a na prevenciu e, e, piatich osí e, a na, na, na prevenciu a na presadzovanie piatich osí jej mandátu. Mohol by som tu o tom povedať aj viac, keby ste o tom chceli, ale to je tá mas téma sama o sebe. Druhá ďalšia vec, ktorá je predmetom rozpravy vášho parlamentu veľmi odôvodnenie, to je snaha rady vypracovať nový mechanizmus zberu údajov a to znamená uh, nielen údajov, ktoré získa policia a súdy, ale aj údajov od súkromných podnikateľov, predovšetkým uh, prevádzkovateľov telekomunikácií alebo uh, takých organizácií ako je SWIFT a to znamená odovzdávanie finančných správ. Komisia e, po lete navrhne prípadné TFTP, e, Terrorist Financing Tracking Program, aký e, tajne Američania prijali po 11. septembri, ale ktorý sa bude realizovať aj v Európe. Je to ešte stále predmet diskusii. A ja e, by som chcel hovoriť o potrebe vyvážiť slobodu a bezpečnosť, čo znamená, že potrebujeme viac údajov osobnej povahy, aby sme mohli bojovať proti terorizmu a veľmi zložitým hrozbám, ktoré nám, e, ktorým sme vystavení, pretože treba odhaľovať podozrivé správanie sa, podozrivé cesty, podozrivé telefonáty, ale zároveň potrebujeme robustnejší režim, a preto hovorím o vyváženosti. E, ďalšia e, téma, o ktorej treba hovoriť, pretože je dosť zaujímavá v tejto súvislosti, to je to, čo sa e, dialo po atentátoch proti pokusu o výbuch e, lietadla počas letu, keď vieme, neboli na lietadlo naložené zasielky výbušnín. E, tu e, sa predpokladajú mnohé opatrenia, ktoré si vyžadujú zmenu mentality. Napríklad je potrebné, aby sme na národnej úrovni, a tu nie všetky štáty sú si zajedno, Eh, jednotlivé bezpečnostné zložky, vrátane colných orgánov pracovali spolu oveľa užšie. E, takže e, požadujú to, požaduje to aj OSN. Je potrebné, aby sa získavali potrebné informácie, ale to je dosť náročné, pretože e, pokiaľ človek nemá prístup k citlivým údajom, je dosť ťažké zabezpečiť potrebnú úroveň bezpečnosti. Takže je potrebné širšia výmena údajov aj so súkromnými subjektami. A ďalšie ďalšia vec, kde komisia prišla s niečím úplne novým, to je hodnotenie rizika na základe informácií, ktoré poskytujú členské štáty v rámci CEN a e, na ich základe identifikovať zraniteľnosť či vystavenosť atentátu. Je teda potrebné takýmto spôsobom identifikovať rizika, Napríklad, pokiaľ ide o tú, ten náklad na lietadle e, smerujúceho z Jemenu a tak ďalej. Toto je veľmi dôležité. A napokon je to stratégia, e, ktorá je takisto veľmi dôležitá. Ale e, tu by som chcel najprv povedať niečo o Pakistane, pretože e, e, sa to týka aj e, e, rozpočtových opatrení. Podľa mňa e, pakistanská policia a súdnictvo sa zlepšili, pokiaľ ide o boj proti terorizmu. Ide tu o projekt vo výške 15 miliónov eur. E, a je tu obrovská potreba profesionalizácie policie, ako aj súdnictva. Problém v Pakistane je v tom, že e, tam má najvyššie slovo armáda a súdnictvo napríklad nedokáže dosiahnuť odsudenie teroristov, pretože nedokáže získať potrebné dôkazy. A takisto, pokiaľ ide o e, Pakistan, nie je tam možné e, odsúdiť pôvodcov atentátu. E, a tu by som chcel e, poukázať na to, že súdenie teroristu v súdnom procese, ktorý je skutočne spravodlivý, to je e, veľmi ťažké. A takýmto spôsobom sa aj voči teroristom e, vysiela posolstvo, ktoré nie je e, vhodné, pretože by mali byť presvedčení o tom, že za svoje činy nezostanú nepotrestaní. A ďalej, myslím si, že je potrebné, aby sme rýchlo vybudovali mechanizmus na pomoc e, krajinám, ktoré sú na ceste k demokracii, e, predovšetkým Tuniskom, e, reštrukturalizovať ich bezpečnostný sektor tak, aby to bola eh, služba, ktorá je kompetentná, ale rešpektuje ľudské práva. Niečo podobné ako po páde Berlínskeho múru. Vtedy sa vytvoril eh, systém takých partnerstiev, kde naše bezpečnostné zložky v Belgicku, Británii, eh, Belgicku a, a v iných krajinách sa spojili so svojimi partnermi v nových krajinách, aby im pomohli vybudovať nové novú úroveň, napríklad pokiaľ ide o stázy a tak ďalej. E, takže tá prvá e, reakcia komisie a pani Aštonovej na vývoj v arabskom svete je podľa mňa veľmi správny, pretože je to podpora volebného procesu, hospodárska podpora, podpora mládeže, ale myslím si, že sa e, treba zmieniť aj o bezpečnosti, napríklad buď prostredstvom systému Twinningu, alebo systémom CSDP, alebo reformy bezpečnostného sektora. E, E, už kolegovia začínajú robiť hodnotenie potrieb a je potrebné pomáhať. Tunisko nás o nič nepožiadalo, ale ja si myslím, že by bolo dosť logické, keby sme našim partnerom povedali, my vám pomôžeme a to je koncept more for more ale e, musia sa tieto prostriedky vynaložiť aj na oblasť bezpečnosti. A štvrtý prvok, ktorý e, po smrti eh, Usamu bin Ladina eh, bol dosť eh, pozoruhodný. To je, že sa nereagovalo vždy koordinovaným spôsobom. Ja si myslím, že pri 10. výročí septembrových útokov by sme mali vysielať silné posolstvo a koordinované posolstvo. E, teraz sa pokúsim veľmi rýchlo e, oznámiť dobrú správu, že Rada ministrov zahraničnej veci 21. marca prijala stratégiu ktorú som inicioval pred 2,5 rokmi alebo troma rokmi. Snažil som sa s kolegom, ktorý má na starosti rozvoj, nájsť spôsob, ako e, realizovať skutočne integrovaný prístup k e, bezpečnosti a rozvoju. Potom, e, ako som vykonal veľa návštev v regióne, rozprával som sa so všetkými aktérmi. Myslím si, že sme vypracovali dobrú stratégiu, ktorú finalizujú kolegovia e, a dobrá správa je, že bezpečnosť tohto regiónu je už teraz oblasťou, ktorú na ktorú vyslovili e, rovnaký názor e, všetky členské štáty EÚ a prejavili ochotu mobilizovať významné e, finančné prostriedky s cieľom podporiť rozvoj v nadväznosti na arabskú jar E, je tam však e, reálna hrozba zo strany Tuaregov a podobne a je potrebné, aby sme ukázali populácii týchto krajín, že veci sa menia e, z diplomatického, politického a bezpečnostného hľadiska, ale aj z hľadiska prevencie, prevencie radikalizácie. To je dôležité hlavne z hľadiska Mauretánie, možno menej pre e, Niger, ale treba urobiť všetko preto, aby sa predchádzalo radikalizácii islamu. E, toto, e, v tomto regióne sa prijalo viacero iniciatív, napríklad v Republike Mali, e, tam e, v Maurit- Mauretánii a v Alžírsku poriadku a e, je ale potrebné prejsť na vyššiu rýchlosť a v tomto smere e, podľa tlače sa má konať na jeseň spoločné stretnutie medzi e, Alžírskom, Spojenými štátmi a Európskou úniou. Vyžaduje si to mobilizáciu aj zo strany darcov, don, donorov, ako je Kanada, Japonsko a tak ďalej. Takže myslím si, že tu sme na dobrej ceste. A záverom by som chcela povedať niečo k tomu, čo ste tu vy otvorili a to, ako funguje nové e, prostredie a nová inštitucionálna architektúra po Lisabonskej zmluve. E, e, teraz uplynulo vyše roka od prijatia e, a vytvorenia služby pre vonkajšiu činnosť a sa tu preskupujú úlohy jednotlivých aktérov a to komisia, služba pre vonkajšiu činnosť a rada. Podľa mňa by bolo potrebné hovoriť o tom, akým spôsobom môžeme prispieť k lepšej koordinácii činnosti týchto aktérov. Nie je to jednoduché. Každý členský štát pozná problémy so snahou o spoločnú e, činnosť medzi e, diplomatmi, e, rôznymi ďalšími zodpovednými orgánmi, bezpečnostnými zložkami a tak ďalej, ale otázka vonkajšej bezpečnosti to je oblasť, kde dochádza dochádza k silnému výkonu, e, vývoju. A pani Ashton si počína veľmi dobre, pretože má na starosti aj túto oblasť, aj vonkajšiu zahraničnú politiku. E, politika bezpečnosti a výbor kozy, ktorý bol e, vytvorený na základe Lisabonskej zmluvy, 1. júna sa stretne s cieľom uvažovať o tom, ako lepšie spolupracovať. E, my by sme mohli e, v prvom rade lepšie využívať nástroje, ktoré sú k dispozícii v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí Europol, Eurojust a Frontex, eh, predovšetkým CEPOL pre oblasť vzdelávania a ja som viackrát eh, nad, eh, predložil tento návrh, pretože je potrebné, aby sa využili expertné skúsenosti jednotlivých delegácií, aj pokiaľ ide o vnútornú bezpečnosť, pretože mnohí, mnohé členské štáty majú um, pridelencov pre vnútornú bezpečnosť na svojich veľvyslanectvách a mali by, to, mali by sa využiť aj tieto e, skúsenosti, napríklad pokiaľ ide o takýchto pridelencov v Pakistane a podobne. E, tu treba e, spomenúť aj 10. jún, kedy sa bude konať zasadnutie Rady ministra vnútra a spravodlivosti, kde sa bude hovoriť o tom, ako lepšie využívať jednotlivé nástroje je, čiže aj toto je veľmi užitočná vec. A napokon e, Ministri vnútra vyjadrili želanie, aby pani Eštonová aj služba pre vonkajšiu činnosť, činnosť štrukturo, bola štrukturovaná tak, aby e, bolo možné e, zlepšiť ich účinnosť, pretože napríklad v súvislosti s um, nákladom uh, lietadiel. Tu je treba uh, podporiť, respektíve posilniť uh, služby kontroly nákladu na letiskách a to sa týka tak vnútornej a aj vonkajšej bezpečnosti únie. A sem patrí aj koordinácia využívania finančných nástrojov. Pre vonkajšiu činnosť e, sú vyčlenené e, prostriedky, ktoré sú priamo určené na túto činnosť a na podporu stability, ale e, takisto sa musia využiť ďalšie prostriedky, napríklad na politiku susedstva a tak ďalej tu e, musí komisia e, e, robiť všetko preto, aby sa maximalizovala synergia. takže toto sú niektoré body, o ktorých som chcel hovoriť. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za toto veľmi vyčerpávajúce Eh, vysvetlenie a ja by som chcel povedať eh, nie, niečo, čo ma zaujalo. V prvom rade ste hovorili o americkej operácii proti Bin Ladinovi a spomenuli ste aj to, že väčšinu obetí eh, al kaidi tvoria príslušníci islamu a že túto vec e, sme dostatočne nezdôrazňovali v, tak povediať, pedagogickom úsilí, pretože sme len hmlistým spôsobom hovorili o teroristoch a e, kriminálnikoch, ale išlo tu o príslušníkov islamu e, v týchto krajinách, ktorí patrili k najčastejším obetiam Al-Kaidy. A napokon e, Al-Qaida v islamskom Magreme, to je takisto e, skutočná hrozba. E, my sme na viacerých zasadnutiach hovorili o tejto výzve. Je to skutočná výzva pre európsky kontinent. Je to hrozba, ktorá má veľa foriem, má kapacity, ktoré neprestane rastú. A pokiaľ ide o libyskú krízu, tak táto vyvoláva mnohé otazníky. Hovorili ste o žoldníroch, o, o e, obchodovaní e, so zbranami a toto sa v Líbii neprestane zhoršuje, čo by mohlo viesť k šíreniu islamskej či teroristickej hrozby v Mali, e, Mauretánii a Nigerii. Takisto, pokiaľ ide o to, čo ste povedali o podpore súdnictva v Pakistane. Myslím si, že skutočne naša spolupráca by mala byť zameraná aj na to, aby sme e, vybudovali súdnickú či, či justičnú prekážku terorizmu. E, táto e, justičná prekažka je niečo, čo e, je veľmi silno, silným komponentom európskeho systému. Toto je niekoľko vecí, ktoré som si poznamenal. A teraz hovorili ste o hodnotení rizika a SIT cen. Kto robí to, túto hodnotenie? To je zatiaľ len návrh a kto to má na starosti v komisii, je to DG ktoré e, sa zaoberá článkom 4 a viete, že v článku 4 sa hovorí, že by bolo potrebné vychádzať zo, strategických, zo zberu strategických informácií, ale zatiaľ je to len v podobe návrhu a ešte nie E, e, čiže je potrebné, aby sa krížovo porovnávali e, údaje o teroristickej hrozbe s konkrétnymi údajmi získanými napríklad na letiskách a to aj v krajinách, ktoré predstavujú hrozbu, ako je Mauretania a podobne. Takže je potrebné e, žiadať posilnenú kontrolu a e, skenovanie napríklad nákladu e, v leteckej doprave a podobne. Toto je nové opatrenie, predbežne sa ešte nerealizovalo, ale to kargo, to je tak povediac skúšobný prípad. Ďakujem, Ana Gomez. Ďakujeme za vašu cestu v Líbii. Poprosím o informáciu. Ďakujem pekne. Ja som bola minulý týždeň v Bengázku a prešla som v podstate celou tou oslobodenou časťou Líbie aj v rámci tej frontovej línie a musím súhlasiť s vami v tom, že je skutočne nevyhnutné, aby Európska únia vytvorila misiu CSDP pre boj s terorizmom. Hovorím to preto, alebo napriek tomu, že nemám nejaký dôkaz, o fundamentalizme v rámci islámu, tak ako je praktikovaný v Líbii. Sú tu mladí ľudia na fronte, je tu o študentov, lekárov, ktorí došli bojovať a ktorí sa snažia oslobodiť svoju krajinu od vražedného diktátora. A sú to práve mladí ľudia, ktorí ma oslovili a hovorili mi, že oni ako moslimovia sa cítia byť dotknutými, akých niekto označuje za teroristov. A jeden mladý človek pri mešite mi hovoril, že ako správny moslim že ho to jednoducho zraňuje, ako niekto takto označuje alebo hodnotí. A chcem povedať, ako žena, ako európanka som jednoducho necítila problém, pokiaľ ide o pohľad na fundamentalizmus alebo nejaký problém, ktorý by s tým súvisel. Avšak úrady a aj východná Líbia uznávajú, že ak by sa tento konflikt, aby tento konflikt trval ešte dlhšie, tak by vytvorili príležitosť pre teroristickú infiltráciu, predovšetkým cez južnú hranicu, ktorá je priepustná a vôbec ju nikto nekontroluje. Takže misia EUFOR by takisto mala zmysel, predovšetkým na hraničných územiach, kde by sa posilnilo embargo, respektíve presadzovalo embargo na zbrane a zisťoval stav veci, pokiaľ ide o infiltráciu žoldnierov a podobne, pretože vieme, že Kadáfi ich najíma napríklad cez Alžírsko. To je to, čo mi tam kládli na srdce. Takže je skutočne potrebné vyslať takúto misiu EUFOR a návšteva pani Eštonovej a otvorenie kancelárie v tomto území je veľmi dôležité a v správe, ktorú som dostala, tu vám aj pošlem, pán Dekerkov. Čiže je naliehavé, aby sme začali pre mladých ľudí, ktorí pracujú v milíciách alebo ktorí sú na fronte, aby sme Uvediem príklady tam nedávna smrť jedného mladého Francúza, ktorú mi vysvetlili tak, že sa to stalo na checkpointe, na hraničnom prechode, kde mladí ľudia jednoducho nemajú žiadny vojenský výcvik a tento človek chcel poskytnúť bezpečnostnú službu a niekoho sledoval, takže to nebol vôbec prípad terorizmu, ale išlo tu o nepripravenosť týchto ľudí, takže aj tento aspekt je zásadný. Dúfam, pán Dekerkov, že toto takisto spomeniete pri rozhovoroch s členskými štátmi, pretože pani Eštonová vyhlásila 1. apríla túto misiu a zatiaľ sa ešte nič neurobilo. A táto misia EFOR má svoje opodstatnenie, aj pokiaľ ide o podporu populácie, ktorá takúto misiu podporuje. Takže chcela by som sa spýtať, samozrejme súhlasím s tým, čo ste povedali, ohľadne toho, čo by sme mali požadovať od susedných krajín, ako napríklad Tunisko a Líbia, pardon, Tunisko a Líbia, ale vy ste spomenuli Sahel, Sahelsko. Zahrňa túto, táto akcia aj Gvineu Vysau, pretože tu ide o štát, kde kriminalita súvisí predovšetkým s drogovou oblasťou, ale mohlo by sa to zvrhnúť v určitú podporu pirátstva a terorizmu. A pokiaľ ide o Pakistan, plne súhlasím s tým, že je potrebné vyvinúť úsilie a parlament by to mal podporiť, ale neviem, či to, čo uvádzate, bude skutočne dostatočné, pretože ak sa nebudeme venovať základnej otázke Kašmíru, čo je hlavnou motiváciou pakistanskej armády a všetkých ľudí v Pakistane, tak sa jednoducho nikam nedostaneme. A hovoríme tu o krajine, ktorá má jadrové zbranie. Takže to je skutočne priorita. Ďakujem. Ďakujem, pán Janis. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Dekerkov, za váš príspevok. Dovolte mi, aby som prvých 30 sekúnd venoval tomu, že sa, budem, že sa obrátim na predsedu nášho podvýboru a, a poprosím o ospravedlnenie kolegov, že jednoducho som nebol prítomný na diskusii ohľadne bodu číslo 4. Venovali sme sa tomu dosť detailne a ja som jednoducho potreboval zistiť, ako naša politická skupina bude v tejto oblasti hlasovať. Pokiaľ ide o boj proti terorizmu, tejto téme sa venujem na európskej úrovni a aj v parlamente už od predchádzajúceho legislatívneho obdobia. Možno, že my v našej krajine čelíme hrozbe terorizmu, alebo sme čelili v minulosti, alebo možno, že od roku 2004 jednoducho trpíme na následky teroristického útoku islamského pôvodu. Možno sú to práve tie dôvody, pre ktoré sa tejto téme vždy venujeme veľmi pozorne. Pokiaľ ide o predchádzajúcu víziu americkej vlády, pokiaľ ide o vojnu proti terorizmu, tak ako bola vyhlásená, tak to vlastne znamená, že sa dá, môže uplatniť aj právo na bojový, na vojenskú intervenciu. Vo všeobecnosti tento koncept ako taký by, sa ho, by sme sa ho mali vzdať, pretože nová americká vláda bojuje proti terorizmu iným spôsobom, má iný koncept, vychádza predovšetkým z toho, že by sme sa mohli terorizmu postaviť silnejšie, ak by sme kládli dôraz na dodržiavanie ľudských práv ale nielen z morálnych dôvodov, ale aj z dôvodov určitej účinnosti, pretože eh, sa tu odlišuje v tomto sa vlastne odlišujú teroristi od tých, čo dodržiavajú ľudské práva, že jednoducho nedodržiavajú ľudské práva. Ich vyhlásenia eh, teda vyhlásenia USA, že by sme sa mali v rámci Európskej únie viac venovať e, boju proti terorizmu. To samozrejme môžem iba podporiť, to treba vždy zdôrazniť, pretože tu máme určitých kolegov, členov parlamentu, predovšetkým v niektorých politických skupinách, ktorí pravidelne opätovne hovoria, že tento boj proti terorizmu sa používa iba ako určitý závdavok pre dosiahnutie iných cieľov, ale boj proti terorizmu je stála potreba a nemôžeme v tejto oblasti polaviť, pretože ide tu o hrozbu, o hrozbu vo vzťahu k medzinárodnej bezpečnosti a stability. Samozrejme sú tu, chvala Bohu, aj dlhé obdobia, kedy nemusíme počúvať nejaké zlé správy o útokoch, teroristických útokoch, ale v tohoto dôvodu nemôžeme polaviť. To je typická oblasť politiky, že dôležité je práve to, čomu sa momentálne nevenujeme, na čo sa nesústredíme. A týmto smerom treba podporovať aj vybavenie Európskej únie potrebnými nástrojmi, aby sme jednoducho si uvedomovali túto hrozbu. Ďakujem pekne. Áno, príjmame vašu, vaše ospravedlnenie, ale pán Pašku vás zastúpil počas vašej neprítomnosti, pani Lezing. Ďakujem pekne, ďakujem pekne za uvedenie do problematiky. Stále viac sa tu ozrejmujú jednotlivé prepojenia, ktoré sú skutočne komplexné. Pred pár hodinami sme už hovorili o stratégiách boja proti terorizmu a hovorili sme tu aj o súvislosti medzi chudobou a terorizmom. Pán Gáler hovoril, že by sme sa mali v tomto výbore sústrediť viac na vojenské komponenty ja, si to, ja to nepovažujem za správne. Myslím si, že musíme vždy všetko dávať do súvisu a predovšetkým teraz, pokiaľ ide o krajiny Magrebu, pokiaľ ide o Sahelsko, tak vidíme to prepojenie chudoby a Al-Kaidy, ktoré toto prepojenie ešte viac sa posilnilo. A Samozrejme, z toho vyplývajú aj otázky, ako napríklad tá, ktorá súvisí s úlohou výdavkov do armády v tých krajinách, ktoré sa boria s chudobou. Ak napríklad je tu veľká miera finančných prostriedkov, ktoré idú do armády, tak prirodzene je tu zasa oblasť, pokiaľ ide o finančné prostriedky, ktoré idú do sociálnej oblasti, tak tam je menej peňazí. Takže otázka, ktorú som sa chcel spýtať, viete, aký je tu pomer európskych finančných prostriedkov, pokiaľ ide o krajiny sahelskej oblasti. Ako sa to tam delí? koľko peňazí ide do bezprostrednej pomoci proti, boja proti chudobe, ktoré zasa do iných oblastí, napríklad do vývoja e, nástrojov boja proti terorizmu. A pokiaľ ide o Mali, pri mojej, pri mojej poslednej návšteve do Afriky som mala príležitosť ehm, byť pri, pri jednej kampani, kde sa bojovalo proti mm, ťažbe uránu v Mali. Sice síce je to trošku odbočka, ale myslím si, že je to dôležité spomenúť, pretože v budúcnosti by sa tu mal ťažiť urán, čo by skutočne malo e, veľký zlý negatívny dopad na vidieckú, vidiecké obyvateľstvo a už sú tu určité hnutia protestujúce proti takejto ťažbe. Dá sa vychádzať z toho, že tieto hnutia odporu jednoducho budú naberať na intenzite. Takže chcela by som sa spýtať, či by nebolo možné, že tie prostriedky, ktoré teraz idú z Európskej únie do zvýšenia aparátu bezpečnosti, že by sa jednoducho investovali týmto spôsobom, že by v podstate potom viedli k podpore boja proti tomuto hnutiu, ktoré sa angažuje proti ťažbe uránu, že jednoducho sa takto kvázi zneužije. Takže treba vždy za, zamýšľať aj nad tým, či takéto prostriedky, ktoré idú do oblasti bezpečnosti, či nebudú mať potom paradoxný vplyv, opačný vplyv, či napríklad vlády e, s tými prostriedkami, ktoré majú, by jednoducho by im nestačili na boj proti kriminalite, pretože tieto prostriedky nevyužívajú na tento účel, pretože používajú iné argumenty, silnejšie argumenty len na to, aby dostali finančné prostriedky, na to, aby si vybudovali takýto, eh, takýto bezpečnostný aparát. Čiže máme tu podobné analýzy, ktoré sa podobajú na takúto situáciu aj v Jemene, kde Al-Qaida vôbec nie je taká veľká, ako ju zobrazuje práve vláda tejto krajiny a že jednoducho nerobia také opatrenia, ktoré by boli potrebné len preto, aby dostali viac peňazí. Je to síce hypotetická oblasť, ale myslím si, že bolo by to treba v rámci tejto diskusie spomenúť a že by sme to na jednoducho v budúcnosti mysleli. A potom je tu ešte ďalšia konkrétna otázka, ktorú by som sa chcela spýtať a tá sa týka e, pomoci, e, pokiaľ ide o budovanie bezpečnostného aparátu, napríklad konkrétne, pokiaľ ide o Egypt. Máme momentálne určité aktivity zo strany Európskej únie, v spolupráci s momentálnou dočasnou vládou, pokiaľ je o reštrukturalizáciu aparátu bezpečnosti v tejto krajine a ako vnímate vy tieto aktivity, ako vyzerajú, ak takéto aktivity nie sú, ako si predstavíte, že by tieto aktivity v budúcnosti mali vyzerať alebo mohli vyzerať. Ďakujem. À euh, Madame Gomez, je dirais que je partage totalement votre... Euh, Pani Gomez, úplne zdieľam váš, vašu, váš výklad týchto e, tejto e, návštevy a skutočne tu dochádza k tej veľmi výraznej infiltrácii a e, naozaj ten počet stúpa. A pokiaľ ide o to, čo treba podporiť. Budem o tom hovoriť vo svojej správe, ktorá bude predložená v polovici júna a pokúsim sa urobiť to isté, čo pani Eštonová a sice zdôrazniť, že e, v rámci vonkajšej služby je tu e, nový človek, ktorý má na starosti CSDP a predpokladajú sa rôzne misie, ktoré by mali byť zamerané na zisťovanie e, faktov, na napríklad misia do Mali a inde. A myslím si, že v každom prípade v Bruseli e, sa e, to e, skutočne často pertraktuje, ale podávajú svoje pripomienky aj členské štáty. Ja som presvedčený, že pokiaľ chceme pomôcť a tu sa vraciam k tomu, čo povedala pani Lösing, že je v prvom rade v Mali urobiť e, to, že sa e, prispieje k tzv. PSPDN. E, to je plán na to, aby sa E, tu e, riešili tie problémy, ktoré nastali vo vzťahu k Tuaregom a musia sa tam vytvoriť základné služby v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, sociálnych služieb. A tu e, podporíme nástroj pre stabilitu, pre ktorý už boli vyčlenené 4 milióny eur. Ja som predbežne neúspel v presvedčení všetkých členských štátov, že je potrebné, aby sme e, v tejto oblasti, pokiaľ ide o malý, e, zvýšili náš príspevok. E, myslím si, že je potrebné, aby sme pozbudili energické úsilie v tomto smere Delegácia Európskej únie v Mabaku e, podľa mňa e, je len margilána, ale 4,5 milióna eur, ktoré e, má byť vynaložených na e, tento účel v rámci Európskej únie, únie na pomoc policii, trestnému súdnictvu a na pomoc reštrukturalizácii. Ja e, tento program považujem za veľmi dobrý. Bol som osobne v novembri prítomný, keď bol spustený ale myslím si, že potrebujeme e, postupovať dôraznejšie, že v tomto smere ešte neexistuje konsenzus medzi členskými štátmi ale myslíme si, že udalosti v línii by mohli e, prispieť k posilneniu tohto odhodlania. E, musíme sa venovať aj vývoju v Gvineji Bisav, musíme sa e, vyhnúť tomu, aby e, kokain e, v, tejto, e, v tomto štáte mal e, dominový efekt na ďalšie štáty, konkrétne e, Senegal a musíme zablokovať cesty obchodovania s kokainom cez Sahel. E, ja som bol osobne zapojený do činnosti vo vzťahu k Sahelu a k trasám obchodovania s drogami, predovšetkým smerom k Francúzsku Paríži sa konala veľká konferencia, e, ktorej cieľom bolo posilniť našu, náš boj proti všetkým týmto priekupnickým sieťam e, k Pakistanu. Áno, súhlasím s tým, čo ste povedali o Kašmíre, lebo je pravda, že e, je E, problém medzi Pakistanom a Indiou. Ja e, nemám na starosti tento politický dialog, je to pani Eštonová, ale e, pokiaľ ide o Kašmír, tak toto je naozaj kľúčový bod problémom, problémov vo vzťahu k Indii. A k tomu, čo povedala pán Janes, vy ste sa pýtali, Eh, na niečo z toho, čo som povedal eh, na tému eh, policajných a justičných prekážok terorizmu. Hovorili ste o morálnej prekažke, ale naozaj na džihadistických stranách sa nikde nenašlo ob, odsúdenie páchateľov atentátov v Madride. Títo eh, Al-Qaida o nich nikdy nebude hovoriť, lebo sú to skutočne zločinci. Ale pokiaľ ide o bojovníkov z Guantanamu, o tých eh, hovorí Al-Qaida veľmi eh, rada takže toto je tiež dôležitý fakt. Je potrebné, aby sme sa aj aby sme to využili takisto. A Teraz, e, pokiaľ ide o al qaidu a nábor medzi mladými, ktorí nemajú prácu a ktorí e, sa zapájajú do rôznych aktivít, ako je obchodovanie so zbraniami, drogami a tak ďalej. Máte pravdu, že kým sa neposilní ekonomický rast, veľa toho nemožno očakávať. E, Európska únia je príťažlivá pre e, ľudí práve z hľadiska zamestnania, ale myslím si, že my sa musíme zameriavať na tie faktory, ktoré by mohli viesť k posilneniu terorizmu a nie je veľmi ľahké rozvíjať um, eh, hospodárstvo, kde prevláda pasierský spôsob života, eh, kde žijú nomady v podmienkach eh, sucha a e, možno by sme mali urobiť to, čo sa dialo v Európe, že by sme mali urobiť cezhraničné oblasti, kde by sme zapojili Alžírsko a Mali ale e, v súčasnosti myslím si, že Európska únia venuje vyše 100 miliónov eur ročne na rozvoj infraštruktúry e, severného Mali a to je veľmi dôležitý projekt. E, na jeseň by sa malo vybudovať e, transsaharské prepojenie ale v súčasnosti sa e, v Európskej únie únii predovšetkým venujú prostriedky na eh, infraštruktúru a nie na eh, bezpečnosť. Neviem, pokiaľ ide o urán v Nigerii eh, alebo v Mali. Možno, že som nepochopil otázku, ale skutočne v Nigerii sa veľa hovorí o tejto otázke a o tom, že by sa mali vrátiť výnosy z ťažby uránu miestnej populácii Ďalšia otázka, o ktorej ste hovorili, tá je skutočne veľmi ťažká pre nás všetkých. Čo urobiť na posilnenie bezpečnostnej situácie v krajinách, kde má vláda pokušenie využívať e, takéto prostriedky na boj proti opozícii? E, ja som presadzoval projekt v Jemene na podporu či zlepšenie fungovania ministerstva vnútra. Mal som preto dobré dôvody, ale nie je to vždy jednoduché. Ten problém nie je vždy čierno -bielý je potrebné pomáhať e, trestnému súdnictvu a polícii e, pretože armáda vykonáva skôr klasickú funkciu, ale zároveň si musíme dávať veľký pozor na to, aby sa nenarušila príslušná rovnováha. Toto je skutočne citlivá téma. K Egyptu odpoveď je nie. Pokiaľ viem, ešte sa neurobilo nič, pokiaľ ide o podporu reformy bezpečnostných zložiek. To je obrovská úloha. My sme tu ešte e, neurobili nič, pretože prioritu pripisujeme Tunisku a v krátkodobom meradle sa tak nedieje vo vzťahu k Egyptu. Myslím si, že by to mal byť ďalší e, prvok rovnice a je potrebné presvedčiť e, krajiny v tomto regióne, aby nám, tak povediac, dovolili im pomáhať. Ďakujem, pán e, Dekerkov, za to, že ste prišli medzi nás a že ste nám podali tento veľmi komplexný obraz. E, ďakujeme vám, želáme vám ďalšie úspechy a zaujímavé by bolo aj pre nás hovoriť o e, týchto témach, ktoré sú veľmi dôležité a mali by sme E, ešte ďalej e, sa zaoberať situáciou po, v post Bin Ladinovskej ére. Ďakujem veľmi pekne. Stretneme sa zajtra, kde sa stretneme s pani Georgievou.